Uh, Ďakujem pekne a dovolte, aby som vás privítala na to spoločnom verejnom vypočutí výborov pre zamestnanosť a INTET o e, sociálne aspekty a zamestnanecké aspekty TTIP. Uh, e, niekoľkými slovami sa k vám prihovorím po švedsky, svojim rodným jazykom a potom odovzdám slovo predsedovi e, výboru INTE. E, máme veľkú nádej. Veľkú nádej vkladáme do obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Avšak zároveň uh, pociťujeme aj veľké obavy. Spomínajú sa tu práva odborov, ochrana životného prostredia, e, vývoj trhu práce, uh, to, čo máme na programe v Európe, ktorá zažíva krízu a snažíme sa niektoré tieto aspekty vyriešiť práve cez obchodnú dohodu. A napriek tomu určití ľudia majú obavy, že uzavretie takejto dohody zhorší iné aspekty. Momentálne máme v Európe veľkú nezamestnanosť, je to reálna, reálny problém, ale našou úlohou Európskeho parlamentu keďže máme taký obrovský vplyv na túto dohodu, našou úlohou je pustiť sa do toho a pochopiť presne, čo by sa mohlo stať, čo môžeme očakávať, čo môžeme dosiahnuť. Musíme si jasne povedať na základe toho, aké požiadavky kladieme. A preto je vynikajúce, že môžeme mať toto spoločné zasadnutie dvoch výborov, tak aby sme mohli prejsť niektoré tieto témy a prediskutovať ich spoločne z pohľadu oboch výborov. Teraz by som rada odovzdala slovo Bent Langemu, predsedovi výboru INTE. Dankeschön. Ďakujem, Marita. Kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Otázka dopadov na zamestnanosť a otázka toho, ako sociálne štandardy budú ovplyvnené takouto obchodnou dohodou, je mimoriadne dôležité pre vyhodnotenie e, takejto obchodnej dohody. Ja som presvedčený o tom, že sú podmienky stanovené správne. Ak sa to teda stanoví správne, môže to posilniť zamestnanosť v Európe a taktiež to môže prispieť k tomu, že sa zlepšia, a zvýšia práva zamestnancov a pracujúcich, ale samozrejme bude to záležať od toho, či sa e, správne nastavia podmienky. A to bude zrejme aj e, ťažiskovou témou tohto vypočutia, aby sme preskúmali, ako čo najefektívnejšie nastaviť tieto podmienky, tak aby boli čo, čo najpozitívnejšie pre zamestnanosť aj pre práva pracujúcich. Obchodná dohoda totiž bude mať e, podporu verejnosti, ak stanoví správne podmienky zamestnanosti a taktiež eh, zabezpečiť dodržiavanie našich eh, noriem v oblasti zamestnanosti. Takže dohoda o obchodnej spolupráci sa nesmie týkať len zrušenia colných eh, prekážok, ale musí tam ísť aj udržateľný rozvoj. Keď sa pozrieme na dohodu TTIP, tam práve v otázke práv pracujúcich v USA sú pred nami isté zložité body. Viete, že z 8 e, kľúčových noriem má USA ratifikované iba dve, e, čo sa týka zákazu práce detí a otrockej práce, ale všetko, čo súvisí s kolektívnymi právami pracujúcich, e, tam nie je schválené. To je teda veľká výzva zatiaľ ešte. v obchodných dohodách v nedávnej minulosti sme vždy kladli dôraz na to, aby tam bola kapitála udržateľnosti, aby základné normy a štandardy sa dodržiavali, aby sa to správne uplatňovalo v praxi a aby sme sa snažili vylepšovať neustále eh, štandardy a normy, aby sme sa snažili o to, aby záväznosť mm, bola spojená v prípade nedržania s sankciami. Aj investície sa musia vnímať cez túto prizmu. Často diskutujeme o SDS, tu sa hovorí o zabezpečení investícií investorov. E, pri tomto urovnávaní sporov medzi investorom a štátom, ale ide tu a e, to v mimoriadnom zmysle slova o práva pracujúcich a o štandarde ochrany životného prostredia. Aj o tomto musíme otvorene hovoriť. Chceme, aby taktiež sa ďalej rozvíjal koncept e, spoločenskej zodpovednosti firiem a chceme, aby občianská spoločnosť pri uplatňovaní týchto sociálnych štandardov bola už zapojená ako doposiaľ. posiaľ a preto je otázka poradných skupín v súvislosti so zamestnanosťou a právami pracujúcich naozaj elementárna. elementárna. Teda je tu celá škála rôznych víziev, otázok, na ktoré musíme hľadať odpovede, ak naozaj chceme mať kvalitnú dohodu o obchodnej spolupráci s USA. Mm, preto som veľmi zvedavý na to, čo nám povie komisia ako sa snažila v doterajších rokovaniach um, zohľadňovať aspekt zamestnanosti a sociálnej ochrany pracujúcich. A som veľmi rád, že tu máme za komisiu pána Ignácia Becera. Ale taktiež som rád, že tu máme zastupcov Medzinárodnej organizácie práce pani Korli Kulbeli, pretože ILO už vypracovala štúdiu o sociálnych dimenziách obchodných dohôd a tam eh, sa spomínajú rôzne obchodné dohody z celého sveta, analizujú sa tam, myslím, že nám to môže pomôcť eh, porozumieť eh, trochu, ako by mala vyzerať aj obchodná dohoda z USA. No, toľko na úvod z mojej strany. Nech sa páči, Marita, dávam ti späť slovo. Ďakujem pekne, pán Lange. Ja by som chcela privítať pána Ignacio Garcia Besero, ktorý je hlavným negociátorom za EÚ. Takže vám odovzdám slovo na úvod, nech sa páči. Well, thank you very much. Ďakujem pekne. Samozrejme, veľkým potešením hovoriť s vami o dohode TTIP z pohľadu dopadu na zamestnanosť a práva pracujúcich. V úvodnej prezentácii by som sa nechcel zameriavať len na kapitolu pracovných podmienok tejto zmluvy TTIP, napriek tomu, že to je významná súčasť diskusie, ale myslím si, že je dôležité mať taký holistický všeobecný pohľad na to, ako TTIP dohoda dopadne na otázky, ktoré súvisia s pracovnými a sociálnymi podmienkami. Podľa nás e, sme presvedčení o tom, že rokujeme o dohode so Spojenými štátmi, ktorá je ambiciozna a ktorá prinesie naozaj zlepšenie v oblasti prístupu na trh to by malo mať pozitívny dopad na tvorbu pracovných príležitostí a hospodársky rast v Európe. Nie je možné povedať presne, koľko pracovných miest sa vytvorí tým, že sa uzavrie obchodná dohoda, ale môžeme povedať, že ich s veľkou mierou istoty to, že mnohé pracovné miesta prídu do Európy v závislosti od obchodného styku so Spojenými štátmi. 5 miliónov pracovných miest z Európskej únie závisí od obchodného styku so Spojenými štátmi a čím úspešnejšia bude táto dohoda, tým väčší bude transatlantický obchodný styk, tým väčšou mierou budeme môcť prispieť k tejto úlohe tvorby pracovných príležitostí. To samozrejme znamená, že musíme byť schopní dojednať dohodu, ktorá bude nielen ambiciózna, ale aj vyvážená. Nechcem tu e, zachádzať do detajlov v mojej prezentácii, ale dovolte uviezť len také základné témy. Čo sa týka prístupu na trh, cieľ e, služieb a verejného obstarávania, nedávno sme uzavreli ambicioznú dohodu s Kanadou, ktorá zabezpečuje, alebo ktorá významnou mierou poukazuje asi na to, akú mieru ambície by sme sa mali snažiť dosiahnuť v rokovaniach so Spojenými štátmi. Odstránili sme takmer 99 colných prekážok v dohode s Kanadou. Zachovali sme však zároveň ochranu určitých citlivých sektorov e, poľnohospodárstva a hospodárstva E, máme ambicioznú dohodu o službách e, na základe negatívneho zoznamu, ale zároveň chránime služby vo verejnom záujme a nezavezujeme sa k ničomu v rámci audiovizuálneho sektora. Chcel by som jasne povedať, že naozaj sledujeme zblízka všetky rokovanie o službách vo verejnom záujme, e, aby sme sa nezaviazali k ničomu v tejto oblasti a po druhé, aby sme zachovali právo štátov zabezpečiť to, aby určité služby sú poskytované verejným sektorom. To je prístup, ktorý máme vo všetkých obchodných rokovaniach a v každom prípade je to aj prístup, ktorý zachováme v našich rokovaniach so Spojenými štátmi. Zároveň sme dosiahli významné výsledky v dvoch oblastiach, ktoré budú veľmi ťažké v rokovaniach so Spojenými štátmi, ale e, tam sú naše mnohé ofenzívne záujmy. Je to nediskriminácia v oblasti verejného obstarávania a ochrana zemepisného označovania. Samozrejme, jednou z veľkých víziev dohody TTIP je to, že v tejto dohode sa snažíme dosiahnuť pokrok aj v zmysle väčšej kompatibility regulačného rámca medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou ale všetko, čo sa snažíme robiť v rámci regulácie, vychádza z dvoch základných významných princípov. Poprvé, žiadne zníženie miery ochrany. V žiadnom prípade nebudeme ochotní ísť na kompromis a znížiť ochranu sociálnu životného prostredia či zdravia v kontexte obchodnej dohody. A v plnom rozsahu chceme zachovať reglementačnú autonómiu Európskej únie pri rozhodovaní o novej regulácii v rámci týchto dvoch parametrov sme presvedčení o tom, že táto dohoda môže priniesť mnohé prínosy pre rast a pracovné miesta, čo bude závisieť od toho, či sa nám podarí alebo nepodarí dosiahnuť významný výsledok v oblasti regulácie. Uvediem len dva príklady. v tejto dohode je e, veľkým významným dopadom tejto dohody so Spojenými štátmi bude navýšenie vývozu vozidiel e, z Európy do Spojených štátov. Čiže automobilový priemysel tu v tomto zmysle clá majú iba obmedzený význam, pretože v Spojených štátoch je to 2,5% ako clo. Ale samozrejme v súvislosti s rozdielmi e, v normách bezpečnosti, tam sú veľké rozdiely, to veľmi významné. Takže ak chceme e, zabezpečiť väčší vývoz európskych vozidel do Spojených štátov. To bude závisieť od toho, ako ďaleko dokážeme ísť v rámci väčšej regulačnej kompatibility e, nariadenia a regulácie oblasti bezpečnosti Ďalej to súvisí aj s byrokraciou, s odstránením zbytočných kontrol. To je veľmi dôležité pre všetkým pre malé podniky. Ak chceme vyvážať do Spojených štátov, musí a musí to ísť cez dvojité kontroly a predlžujúce kontroly v Spojených štátoch. E, to by vo veľkej miere odrážalo ľudí od exportu a preto významným spôsobom sa snažíme eh, vyriešiť to v týchto eh, mnohých sektoroch eh, lieky, zdravotnícke pomôcky a v mnohých oblastiach, ktoré súvisia s potravinami. Avšak to všetko musíme vnímať spolu s veľkou ochranou práv pracujúcich a tak ako pán predseda jasne povedal, e, podľa našej dohody s Koreou alebo dohody o voľnom obchode, ktorý sme uviedli, tam máme kapitolu o obchodnom styku o držateľom rozvoji, tam je jedna časť, kde sa jasne pojednáva o pracovných podmienkach a jedna časť, ktorá jasne pojednáva o ochrane životného prostredia. Treba mať na pamäti, že v prípade Spojených štátov tomu bolo takisto a dokonca už predtým, ako sme začali uh, riešiť obchodné dohody o hľade životného prostredia a pracovných podmienok. Spojené štáty vždycky majú samostatnú kapitolu o životnom prostredí a o pracovných podmienkach, takže vo všetkými krajinami, ktorými rokujeme bežne o obchodných dohodách, toto je asi jediný prípad, kedy obe strany začínajú z toho istého predpokladu, že dohody musia mať jasné uznanie pracovnoprávnych podmienok a práv pracujúcich. Samozrejme sú rozdiely medzi európskym a E, americkým modelom a mali by sme sa v týchto rokovaniach snažiť e, zistiť, či sa dajú zosúľadiť tieto rozdiely e, nielen na základe najnižšieho spoločného menovateľa, ale aj na úrovni naozaj zlepšenia podmienok a toho, čo by malo byť v kapitole ochrana životného prostredia, v kapitole ochrana práv pracujúcich je tu kapitola, ktorú sme pre, dojednali s Kanadou, tá už je k dispozícii, takže ak si chcete pozrieť, ako vyzerajú tie kapitoly, ktoré sme si dohodli s Kanadou, napríklad čo sa týka udržateľného rozvoja, či časti ochrany životného prostredia a pracovných podmienok, to všetko nájdete na našej webovskej stránke a to bude veľmi dôležitý základ našich rokovaní so Spojenými štátmi. Avšak zároveň podľa nás je tu mnoho oblastí, kde možno sa nám podarí ísť ešte ďalej v rokovaniach so Spojenými štátmi. Ďalej, ako sme dohodli v, s Kanadou. Som veľmi rád, že sú tu zástupcovia z Medzinárodnej obchodnej organizácie ILO, pretože veľkým zaujímavom si vypočujem to, čo si oni myslia o týchto veciach, ale jedna vec bola pre nás vždy dôležitá pri všetkých obchodných dohodách, aby sme jednoznačne sa vždy odvolávali na ILO a v našich dohodách uznali kompetencie a úlohu Medzinárodnej, obchodnej, eh, pardon, Medzinárodnej organizácie pracujúcich ILO v dohode s Kanadou máme ustanovenie, v ktorom sa jasne hovorí, že bez ohľadu na to, či ste ratifikovali alebo neratifikovali e, dohovor ILO, zavezujete sa zabezpečiť to, že vnútroštátna legislatíva je v súlade s princípami e, týchto dohovorov, čiže to je taký základný záväzok, um, ktorý máme bez ohľadu na to, či niekto ratifikoval alebo nie dohovor ILO. Po druhé, v prípade s Kanadou sme išli za tie bežné minimálne normy a konkrétne tam máme záväzky, ktoré súvisia s prácou ILO v oblasti dôstojnej práce a oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Vždy v našich dohodách máme ustanovenia, ktoré tvrdia o tom, že je potrebné ďalej sa snažiť ratifikovať tieto dohovory ILO, ktoré ešte ratifikované neboli. Ďalším dôležitým aspektom našej dohody je úloha občianskej spoločnosti to máme aj v dohode s Kanadou. Tam sme vytvorili systém, kedy obe zmluvné strany majú poradné skupiny v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany pracovných podmienok, ale zároveň existuje spoločný orgán Fórum občianskej spoločnosti, ktorý zohráva úlohu monitorovania plnenia kapitoly o udržateľnom rozvoji. A keď si prečítate dohodu s Kanadou, tam je dosť podrobne popísaná táto téma a je to niečo podľa mňa, e, kde môžeme ísť ďalej v dohodou so Spojenými štátmi, aby sme zapojili e, občianskú spoločnosť do procesu monitorovania veľmi proaktívne. Ďalej sa musíme zamyslieť aj nad tým, akú ako ďaleko by mala ísť úloha občianskej spoločnosti, alebo ako by mala byť obmedzená iba na kapitolu o držateľnom rozvoji, alebo či by mala byť širšie koncipovaná v rámci TTIPu, pretože je jasné, že tu sú mnohé oblasti, o ktorých diskutujeme v rámci dohody o TTIP, ktoré by boli zaujímavé pre sociálnych partnerov. Uvediem ako príklad. Jedna z vecí, nad ktorou sa zamýšľame, je v rámci regulácie otázka toho, ako zabezpečiť to, že v budúcnosti budeme mať inštitúcie, ktoré budú uľahčovať e, spoluprácu prácu v rámci regulácie a zamýšľame sa aj nad tým, ako jednotlivé zložky občianskej spoločnosti, odbory, podnikatelia, mimovládne organizácie sa zapájajú do práce v oblasti regulačnej spolupráce. Čo sa týka stavu rokovaní, mali sme intenzívne rokovania so Spojenými štátmi za posledný rok. Momentálne sa dostávame k bodu kedy by sme ešte pred ďalším rokovacím kolom chceli predložiť už konkrétny návrh tejto kapitoly udržateľného rozvoja. Ako viete, ako náhle predložíme tento návrh Spojeným štátom, tak bude verejne dostupný. To je nová politika otvorenosti, ktorú oznámila pani komisárka Mástromová aj v parlamente. Takže ako náhle tento návrh bude prekonzultovaný s členskými štátmi a ich parlamentami, tak sa sprístupní zverejne našej webovskej stránke. A ako som povedal, môžete si si všetci pozrieť to, čo máme dohode s Kanadou. Už budete mať akýsi náznak toho, o akých prukoch by sme chceli rokovať, e, a aké prvky by sme chceli predložiť do nášho konkrétneho návrhu. Ďakujem pekne, pán Besaro, a teraz dám slovo pani Koli Kolibali z Medzinárodnej organizácie práce z odboru e, výskumu a má pre nás aj obrázky. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať e, obom výborom za pozvanie. E, spôsobí Mutlhák ekonomka v výskumnom oddelení ILO, taktiež e, sa venujeme otázkom globalizácie, konkurenceschopnosti a štandardov práce. Oddelenie naše oddelenie sa teraz venuje viacročnému projektu o účinnosti pracovných ustanovení v obchodných dohodách a Zverejňujú sme nedávno správu pod názvom Sociálne dimenzie dohôd o voľnom obchode a priniesli sme za sebou tiež niekoľko kopí tejto správy. Nech sa páči, sú k dispozícii v zadnej časti sály. Je tam podrobný popis um, pracovných aspektov v obchodných dohodách, taktiež sú tam konkrétne um, prípadové štúdie, ako aj odporúčania ďalších krokov. A ja tu v mojej prezentácii chcem nadviazať na tento výskum, ale vyjadrím sa konkrétnejšie celkovo k úlohe ILO v súvislosti s pracovnými ustanoveniami v obchodných dohodách. Taktiež eh, chceme vychádzať z najlepších postupov, najmä čo sa týka mm, porovnania medzi EU a USA, ale aj iné príklady sú relevantné v tomto procese TTIP. Eh, nevenujeme sa výskumu analýzam konkrétne dohody TTIP, pretože naše analýzy sa sústreďujú na dohody, ktoré už boli ratifikované. Takže štruktúra prezentácie, ktorú vám prednesiem, je nasledovná. Najskôr poskytnem globálny prehľad o aktuálnej situácii, čo sa týka šírenia mm, pracovných e, ustanovení v bilaterálnych obchodných dohodách, taktiež spomeniem úlohu ILO, najmä čo sa týka e, spomenutia pracovných e, aspektov v dohodách o plnom obchode. Taktiež spomeniem konkrétne, konkrétne prístup EÚ eh, e a USA v tomto procese rokovania o TTIP. Prvá tabuľka znázorňuje popis obdobia 1990 až 2014 eh, a taktiež zahrnutie pracovných aspektov do obchodných dohôd od roku 1994 sú zahrnuté. Možno nevidíte konkrétne čísla, ale zvýšilo sa to eh, na 70 alebo 68 v obchodných dohodách v roku 2014 od zavedenia v roku 1994. Teda toto je celkový počet pracovných e, ustanovení, ktoré sú v obchodných dohodách. E, aj tu je to trošku zle čitateľné, ale táto tabulka znázorňuje e, konkrétnejšie obdobie od roku 2010. Sú tu v absolútnych číslach uvedené počty dohôd s týmito pracovnými aspektami, ktoré nadobudli účinnosť od roku 2010 v pomere k všetkým obchodným dohodám, ktoré nadobudli účinnosť celkovo, bolo 28 dohôd s pracovnými ustanoveniami od roku 2010, pričom štvrtina z nich e, pochádza e, z Európskej únie. S výnimkou roku 2012 podiel obchodných e, dohôd s pracovnými ustanoveniami sa neustále zvyšuje. Čiastočne je to spôsobené s tým, že sa uzatvárajú dohody medzi EU, USA a Kanadou, kde pracovné ustanovenia e, sú tradične zahrnuté, ale taktiež e, prichádzajú do hry noví aktéry, ako napríklad akta, a taktiež Korea, a taktiež e, juho-južné dohody o spolupráci napríklad s Čínou, ale aj s Čile. Na tejto mape vidíme rozmiestnenie týchto dohôd eh, krajiny s názornenou modrou farbou majú dohodu o voľnom obchode z EU alebo z USA a sú v nich obsiahnuté pracovné ustanovenia, pričom eh, zelené krajiny sú znázornené tým, že neobsahujú tieto pracovné aspekty. Celkovo 43 obchodných dôvod obsahuje pracovné aspekty, eh, čo sa týka dohod medzi EU a USA teraz, keď som jasne povedala, že e, sa čoraz viac e, zahrňajú obchodné aspekty, pardon, pracovné aspekty do obchodných dohôd, e, toto prebieha nielen na úrovni EU a USA, ale aj na globálnej úrovni. Chcem sa sústrediť teraz na to, aká je úloha ILO v týchto obchodných dohodách, najmä čo sa týka pracovných noriem. Úloha ILO je stanovená v mandáte, aby sa e, schváľovali medzinárodné pracovné štandardy, aby sa e, zvyšovala míra implementácie na úrovni členských štátov a taktiež, aby sa dohliadal nad uplatňovaním týchto noriem. Všetky tieto tri prvky sa um, e, zahrňajú dokopy v zahrňaní týchto pracovných aspektov v obchodných dohodách zhruba v 60 prípadoch keď sa spomínajú pracovné aspekty, keď sa spomínajú medzinárodné pracovné štandardy, buď E, sa tým myslí e, vyhlásenie ILO z 1998 alebo e, základný dohovor ILO. Týmto dostáva ILO mandát na presadzovanie týchto pracovných aspektov, pričom o to môžu členské štáty požiadať, ak začnú rokovania o voľnom obchode, taktiež existujú rôzne mechanizmy dohľadu, vďaka ktorým výbory ILO môžu vypracovať správy o domácom plnení týchto pracovných eh, aspektov a to pravidelne. A toto sa môže využívať ako monitorovací nástroj. Teda, ako sa presne ILO zapája do splnenia medzinárodných pracovných noriem po tom, čo boli zapracované do obchodných dohôd. Mm, tu vidíme niektoré príklady, ako tieto mechanizmy eh, technické spolupráce a hľadov sa už využívajú v implementácii medzinárodných eh, noriem práce a taktiež ako sa zabezpečuje plnenie týchto mechanizmov v rámci obchodných dohôd. Najskôr, čo sa týka technickej spolupráce, sú tu tri konkrétne príklady. E, dohoda medzi US a Kambodžou, e, taktiež e, medzi Kolumbiou, Kambodžou a Kafta. Sú to príklady toho, ako ILO pomáhalo partnerským krajinám plniť eh, tieto pracovné štandardy, ktoré boli obsahnuté v dohodách, buď tým, že sa vytvorili rôzne kapacity, napríklad, že sa zvýšili počty inšpektorátov práce, alebo eh, sa zvýšili rôzne iné kapacity, alebo sa podporili rôzne fázy eh, celého projektu. V konkrétnom prípade Kambodže došlo k jedinečnému prístupu pracovným ustanoveniam v obchodných dohodách. Konkrétne e, sa to udialo v kontexte e, dohody o e, textile medzi, EU, medzi USA a Kambodžou v roku 1989 ILO bolo zapojené do uplatňované tejto dohody. Program obsahuje viacero ukazovateľov plnení pracovných štandardov v priamo v sektore eh, továrny, taktiež eh, sa sleduje uplatňovanie týchto pracovných štandardov v praxi. Mm, taktiež eh, sa monitoruje uplatňovanie ako aj plnenie týchto pracovných noriem. Ešte stále sú to problémy, ale vo väčšine prípadov sa podarilo zvýšiť pracovné štandardy na úrovni jednotlivých podnikov. Ďalej, po druhé, čo sa týka mechanizmov dohľadu ILO. Mm, tu sa poznatky využívajú v rôznych e, e, formách. Mm, jednak, e, čo sa týka autoritárneho zdroja na úrovni USA, aj napríklad v procese revízií, ďalej po druhé ako poradenstvo. Aj toto sa bude využívať v procese EU-USA konkrétne. Teraz sa vyjadrím k prístupu USA v nedávno schválených dohodách konkrétne ku konkrétnym e, prvkom, čo sa týka spomenutia medzinárodných štandardov práce, taktiež monitorovania spolupráce, ako aj riešenia sporov. Pokiaľ ide o spomenutie medzinárodných a pracovných štandardov v dohodách, všetky členské štáty ILO musia na základe deklarácie z roku 1998 toto zahrnúť. Teda ehm, je pochopiteľné, že sa na základe eh, tohto pravidla musia spomenúť tieto pracovné štandardy. Avšak jasne sa ukazuje, že Európska únia schválila všetkých 8 eh, dohovorov ILO a zdôrazňuje ehm, ehm, efektívne uplatňovanie eh, všetkých aspektov dohovoru ILO napríklad e, medzi, v dohode medzi EÚ a Kóreou. Ďalej, čo sa týka e, dohody medzi EÚ a Strednou Amerikou, tam e, sa spomínajú konkrétne aspekty štandardov do práce. V USA sa schválili a implementujú iba dva aspekty z dohovoru ILO pričom by to malo byť v súlade s vyhlásením z roku 1998, avšak USA je jediná krajina, ktorá má skúsenosti so zavedením podmienok ešte pred ratifikáciou dohody. A na základe toho sa zavádzajú reformy ešte predtým, ako sa schváli dohoda. Toto sa už využilo v viacerých prípadoch, napríklad v prípade Omanu, Bahrajnu, ako aj Mexika. A vďaka tomu sa zaviedli reformy, pričom pracujúci získali um, navýšenie svojich práv, napríklad čo sa týka um, účasti na činnosti odborových organizácií. Ďalej, pokiaľ ide o monitorovanie a spoluprácu, tu e, je prístup medzi EU a USA relatívne podobný. Prepačte, už ste využili e, čas, ktorý ma bol vymedzený. Ak dovolíte, teraz sa prejdem k riešeniu sporov, pretože toto je najrelevantnejšia téma, čo sa týka rozdielov. Európska únia uplatňuje proces, v ktorom absolvuje um, pripomienkovanie na vládnej úrovni, taktiež nasleduje potom panel um, odborníkov. Uh, spomína sa tu úloha ILO ako konzultatívneho orgánu a ak by sa spustil ďalší proces, eh, kedy by tieto konzultácie mohli eh, nadobudnúť charakter arbitráže, eh, nadobudlo by to úplne iné vlastnosti, avšak iba, doposiaľ iba v jednom prípade sa toto naozaj stalo. Chcela by som zdôrazniť úlohu ako dohľadného orgánu napríklad v prípade Guatemaly, je to naozaj výnimočný prípad, pretože poprvýkrát e, sa to dostalo do fáze arbitráže. E, v novembri e, sa to spustilo po tom, čo sa 6 rokov zhromažďovali základné poznatky. Od roku 2008 úloha ILO spočíva v tom, aby petičné subjekty zohľadnili vyjadrenia dohľadných orgánov ILO, čo sa týka e, slobody združovania, taktiež práva organizovať sa, taktiež e, kolektívne e, rokovať a tak ďalej. Okrem toho sú tu jasné prepojenia medzi podrobením sa tomto procesu arbitráže na úrovni USA a taktiež medzi nedávnym plánom Guatemaly, ktorý schválila ILO. Sú tu konkrétne cieľa odporúčania na zlepšenie a práv pracujúcich, ako aj konkrétne odporúčania na zvýšenie miery kapacity. Teraz má Guatemala 30 dní na to, aby reagovala. Medzi tým však USA e, poskytuje všetky predpoklady preto, aby sa zlepšili e, podmienky na trhu práce ďalej. E, čo sa týka úlohy ILO, neskôr tradične je úloha spočíva v dohľade nad dodržiavaním pracovných ustanovení Ďalej sú tu ďalšie dve oblasti, kde ULO môže zohrávať významnejšiu úlohu možno aj v rokovaniach typ, okrem iného e, požiadavka o pomoc e, v stredodobom e, meradle, aj čo sa týka kvantitatívnych, aj kvalitatívnych dimenzií, ale taktiež výskum, ktorý bude vychádzať z konkrétnych poznatkov, nielen čo sa týka kvantity v oblasti zamestnanosti, ale aj kvality. Teda e, chceme sa zamerať aj na to, e, aké pracovné miesta sa e, vytvárajú, nielen koľko. Niektoré tieto aspekty sa pokrývajú v činnosti našho oddelenia pre výskum v roku 2014. K tomu uzavrieme ešte ďalšiu správu. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom bude zastupca. Je to zástupca Európskej konfederácie odborových eh, odborov. Takže ďakujem. Som tu za ETUC. My zastupujeme všetky odborové centra a e, priemyselné federácie v EÚ. My má, máme špecifické stanovisko, čo sa týka TTIP. Máme tri hranice, ktoré nechceme prekročiť. To je poprvé ISDS. Určite o tom nechcete znovu dnes diskutovať. Je tu ďalej otázka záruky v oblasti e, verejných služieb. Tu o tom hovoril pán Garcia Bercero. E, sú tu určité ciele komisie, ktoré majú zaručiť ochranu verejných služieb. Avšak e, hovoril, alebo nepo, nespomenul, že sa to zakladá na negatívnom zozname. Takže pokiaľ máte nejaké otázky, určite o tom budeme chcieť ešte diskutovať. Avšak teraz budeme hovoriť o pracovnej sociálnej politike, pretože na to sa my sústredujeme. Chceme hlbokú a dobre presaditeľnú e, kapitolu o práci. Sú tam rôzne aspekty, ktoré treba riešiť a som rád, že mm, kolegyňa z ILO hovorila o e, výskume týkajúcom sa e, pracovných miest, pretože my mm, si nie sme takí istí, že sa podarí zaručiť na základe výsledkov TTIP kvalitné pracovné miesta, úvodné správy, na ktorých komisia zakladá všetky svoje predpoklady rastu. Toto sa zakladá na eh, v podstate vypočítanom eh, predpoklade. Nie som na to expert, ale povedali mi to tak. A Dokonca aj táto správa hovorí len o 5-percentnom raste za 10 rokov. Nehovorí ani o tom, kde presne tieto pracovné miesta budú, aké budú, či budú kvalitné. No a kolega John Capardo z ILO vypracoval štúdiu, ktorá hovorí o tom, že v rámci TTIP vlastne je taká situácia, že, že budú mysnúť pracovné miesta. Takže tá štúdia sa zakladá na odlišnom modeli, ktorý vychádza e, z ustanovení OSN. A čo sa týka pracovných miest, tak tam, sa, eh, tam bola, bol vypracované hodnotenie vplyvu, potom tu bola technická správa, ktorá mala byť zverejnená, ale nakoniec bola stiahnutá, takže tu sme ešte nevideli. Takže nevieme, ako to bude vyzerať s pracovnými miestami. Netvrdíme, že ich stratíme, ale nie sme úplne presvedčení, že pribudnú nové. V každom prípade niektoré pracovné miesta budú zrušené, vždy sú ľudia, ktorí na tom získajú a druhí, ktorí nie. Ale e, Európsky fond na e, prispôsobenie sa globalizácii má mechanizmus, ktorý rieši toto. Avšak ten systém celý je trochu nezrozumiteľný. Niektorí tu v parlamente sa ho chceli zbaviť, ale v každom prípade potrebujeme nejaký mechanizmus prispôsobenia. Po druhé, tu máme otázku e, regulácie a koherentnosť tejto oblasti. A možno si spomeniete na radu, na hospodárskú transatlantickú radu, ktorá trvala niekoľko rokov pod v rámci eh, generálneho riaditeľstva pre eh, podniky a vtedy oni tam mali vytvoriť určité alebo prispôsobiť, zladiť rôzne štandardy, ale nikdy to v podstate k ničomu neviedlo. Moja otázka je, či sa nám podarí kompenzácia v podobe prístupu na trh výmenou za štandardy, výmenou za, potom za zníženie v podstate týchto štandardov. A pokiaľ máte teda regulačnú radu, tak by mali mať možnosť do nej prispievať mnohí partnery. Vtedy tam boli poradcovia aj z Transatlantickej obchodnej rady, dokonca aj z transatlantickej rady spotrebiteľom. Avšak niektorí aktéry boli vylúčení z tohto procesu. Takže myslím si, že by všetky strany mali mať možnosť e, prispieť do tohto procesu. Čo sa týka otázok pracovných, takže Chceme, pre, chceme hlbokú alebo obsiahlu dohodu, nechceme tam vytvárať nejaké getá. Myslíme si, že v podstate gro tej dohody by sa malo venovať aj otázkam sociálnej politiky. Čo sa týka investícií, tak to je zodpovednosť investorov a o tom by sa malo hovoriť v kapitole o investíciách. No, máme tam princípy, ktoré e, princípy nadnárodnej e, sociálnej politiky, potom ďalej e, princípy OSN. Máme tam rôzne dohovory a medzinárodné dohody, ktoré by mali byť zapracované do hlavného textu. Ďalej, čo sa týka verejných služieb, chceme tam riadne záruky A ďalej. Tu máme princípy, ktoré sú súčasťou tohto textu. Môže tam byť nejaká malá poznámka, ktorá bude hovoriť o vyslaných pracovníkoch a o tom, že podmienky pre ich prácu budú stanovené krajinou, v ktorej sa budú nachádzať. A minimálna legislatíva potom bude obsiahnutá v kolektívnych dohodách. Ale toto by nemalo byť iba v nejakej poznámke počiaru, to by malo byť v hlavnom texte. Čo sa týka vnútorného trhu a príslušných smerníc, o to by som mohol hovoriť ešte dlho, ale mám iba 3 minúty. Ďalej, verejné obstarávanie. Máme tu dohodu z 94. ohľadom kolektívneho vyjednávania. Tá by tam taktiež mala byť e, zapracovaná, alebo jej ustanovenia. Ďalej by tam mala byť e, doložka o e, nenávrate. Musíme ďalej rešpektovať ustanovenia REACH a čo sa týka riešenia sporov, tak tam chceme, aby pracovné podmienky boli ustanovené v rámci bežného systému riešenia sporov tejto dohody. Ďalej. Máme tu ten dvojpilierový systém, tú štruktúru, ktorú naďalej zvažujeme, či Ehm, sú, budú dôležitejšie v určitých kontextoch pracovné podmienky alebo environmentálne štandardy. Avšak často v mnohých prípadoch musíme zaviesť systém, ktorý bude stále zlepšovať svoje štandardy. Tu máme problém, že USA neratifikovali e, väčšinu e, hlavných dohovorov o ktor- ILO, ale sú krajiny, ktoré ich ratifikujú a potom v podstate ich nedodržiavajú. Takže ILO bohužiaľ teda zatiaľ nemôže v tejto situácii veľa robiť. Implementácia je kľúčová. A v SITA bolo povedané, že e, sa budú snažiť o ratifikáciu väčších dohôd Avšak USA toto netvrdia. Takže musíme sa snažiť do tejto dohody dostať väčšinu ostanovení, ktoré sú dôležité. Možno by sme to mohli vyriešiť e, v rámci nejakej prílohy, tak aby to nemuselo prechádzať celým ratifikačným systémom. Ďalej, pokrytie, ako bolo spomenuté na SETA. Hovorilo sa tam o dohovoroch ILO. Ešte navyše mimo tých hlavných dohovorov. A my okrem dohovorov ILO chceme, aby tam boli použité a rozšírené niektoré európske sociálne modely. Ale predovšetkým e, ustanovenia demokracie na, e, na, na pracovisku tak tiež to musí uplatňovať na subfederálnej úrovni. Nejde nám iba odhodu medzi Bruselom a Washingtonom. Chcem, aby sa to uplatňovalo napríklad aj v iných štátoch, v Tennessee a v ostatných. Musí to byť e, vykonateľná dohoda. USA a Kanada majú výhodu nad EÚ, pretože majú skutočný, skutočne e, solidný systém sankcií. A FFCO pod eh, prezidentom Bushom vyjednali dohodu, ktorou, ktorej súčasťou je vykonateľnosť. Takže pokiaľ tá druhá strana nesplní to, čo slúbila, tak z toho budú vyvodené eh, dôsledky. A my toto potrebujeme aj v tomto prípade Toto by mala byť taktiež e, dôležitá otázka, ktorá bude poriešená v tom texte. Ja som sa... Ďalej sa tam hovorí o záväzných ustanoveniach, ale komisia mi nedokázala vysvetliť, čo to znamená vlastne záväzný. Je treba, aby to pochopili obe strany transatlantického partnerstva. A ďalej my v FSCO chceme pochopiť situáciu, tak ako to povedala pani Malström, Malströmová, že je treba prekonať obštruktívnu pozíciu DigiTrade, ktorá, ktorej nechce zavádzať žiadne sankcie. Ďakujem. Thank you, uh, Madam Santos. Ďakujem pekne. Pani Santos z organizácie Business Europe. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pre všetkým príjemný dobrý deň. Ja sa pokúsim dnes e, poukázať na tieto veci z pohľadu zamestnávateľov, tí, ktorí majú vytvárať pracovné miesta. Myslím si, že je dôležité na úvod povedať, že áno, samozrejme, ak chceme mať dobré investičné podmienky a dobré podnikateľské prostredie, ak máme vytvárať dobré, kvalitné pracovné miesta, pretože Eh, už dlho diskusujeme so sociálnymi partnermi a chceme zabezpečiť naozaj to najlepšie podnikateľské prostredie, ktoré umožní tvorbu nových pracovných príležitostí, ktoré budú lepšie, lepšie platené. A myslím si, že v tomto zmysle sa zhodneme na tom, že potrebujeme viac pracovných príležitostí, lepšie platených pracovných príležitostí. Jednou z podmienok eh, na zabezpečenie väčšieho prílevu investícií aj v Európe ale aj mimo Európy s prepojeniami na európske pracovné miesta. Jednou z podmienok je samozrejme zabezpečiť obchodný program zameraný do budúcna. To je pre nás Business Europe veľkou prioritou samozrejme dnes. Nehovoríme o internej časti, ktorá je rovnako dôležitá. Musíme mať naozaj skutočný vnútorný trh, ešte je stále potrebné veľa toho spraviť v Európe. Hodne sa v poslednej dobe diskutovalo o investíciách a o tom, aké podmienky sú potrebné na zabezpečenie dlhodobo udržateľnej investičnej politiky v Európe. A samozrejme musím spomenúť aj otázku energetiky, pretože to je veľmi dôležité pre EU podniky a je to naozaj jeden z tých aspektov, kedy strácame, nie sme konkurencie schopní v porovnaní s americkým trhom práce. Už teraz vidíme, že niektoré firmy, európske podniky, ktoré sú vysokoenergeticky náročné, presúvajú investície do e, Spojených štátov práve preto, že tam sú náklady na energie nižšie. Takže v tomto kontexte keď chceme vytvárať v Európe pracovné miesta, lepšie pracovné miesta, to je na jednej strane, a na druhej strane konkurujeme s takými miestami mimo Európy, ktoré v mnohých oblastiach sú príťažlivejšie, aspoň zatiaľ, pre investorov. Takže pre nás obchodná dohoda TTIP je spôsobom, ktorý my ako podnikatelia vnímame ako príležitosť vytvárať lepšie podmienky na investície a tvorbu pracovných príležitostí. Nehovorím tu o údajoch ani o pracovných miestach, koľko pracovných miest sa vytvorí alebo nevytvorí e, cez túto dohodu o obchodnom styku TTIP. Poviem iba jednu vec. Ak budeme mať takú dohodu, v ktorej budeme jednomyselne ako podnikatelia ju vnímať pozitívne, bude to TTIP. Žiadnej iné dohody, či už s Koreou, ako veľmi dobre viete, o tom sa hodne diskutovalo v oblasti automobilového sektora, takisto s Japonskom sa hodne diskutuje o jednotlivých sektoroch, ale v rámci TTIP sa jedná jednoznačne o dohody, kedy väčšina podnikateľských sektorov podporuje túto dohodu a je presvedčená o tom, že to je dohoda, ktorá bude mať pozitívny dopad na EÚ podnikanie a že bude mať pozitívny dopad aj na investície a tvorbu pracovných príležitostí otázke kapitoly udržateľnosti a to je súčasťou dnešných diskusí. K tejto téme vítame vývoj a predrečníci to už spomenuli. Nie všetky dohody majú ustanovenia ochrany životného prostredia alebo pracovných podmienok. To je relatívne nové v tých pôvodných fázach v podstate EU a USA zaviedli takéto doložky do obchodných e, dohôd, ale máme stále viac dohôd aj s ďalšími rozvojovými krajinami, ktoré majú takéto ustanovenia, čo je pozitívny e, vývoj, ako som povedala, pretože dohoda o obchodnom styku je pre všetkým obchodnom styku. Jej cieľom je zlepšiť obchodný styk a investície. Sociálne a environmentálne aspekty, ktoré mimochodom sme sa snažili prediskutovať už keď sme diskutovali o singapurskej agende v 96. Eh, vtedy mnohé krajiny nechceli hovoriť o sociálnych a environmentálnych aspektoch a ich dopadoch na obchodný styk. Myslím si, že dnes sa situácia si zmenila a je jasné, že je tu vá, je tu v podstate stále väčšia páka a výhoda multilaterálneho prístupu. Teraz obchod, dohadujeme s Medzinárodnou obchodnou organizáciou VTO a myslím si, že je tu príležitosť tieto dve témy opäť dostať na rokovací stôl. Takže pre nás, pre podnikateľov, je potrebné zohľadniť dve veci Samozrejme, dohoda o voľnom obchodnom styku by mala obsahovať kapitoly o životnom prostredí a pracovných podmienkach. Na druhej strane nevnímame tieto ustanovenia ako skrytý protekcionizmus. Vieme, že sú rôzne podmienky e, vo svete, čo sa týka pracovných podmienov a životného prostredia. Vidíme to aj v Európe. Nie všetky členské štáty majú rovnakú sociálnu politiku. Takže asi by bolo naivné, ak by sme si mysleli, že cez dohodu TTIP zabezpečíme to, že všetci budú e, používať rovnaké sociálne normy. Môžeme sa o to pokúsiť. Myslím si, že my ako Európani, aby sme samozrejme chceli, ako tom už povedal, e, vyviesť náš e, sociálny model, ale musíme zohľadniť aj úroveň vývoja v mnohých krajinách, s ktorými rokujeme, teraz nehovorím o Spojených štátoch, ale s mnohými krajinami, s ktorými rokujeme, tá situácia nie je rovnaká, takže je potrebné zohľadniť aj to, že keď rokujeme napríklad s Vietnamom, musíme inak pristúpiť k týmto ustanoveniam, ako keď rokujeme napríklad so Spojenými štátmi. Takisto je dôležité a preto je dôležité, aby v rámci dohod o voľnom obchode sa špecificky uviedlo, že štáty by mali uplatňovať svoju vlastnú legislatívu. Samozrejme mali by pokročiť a zlepšiť, skvalitniť legislatívu, ale naďalej by mali mať možnosť uplatňovať svoju vlastnú domácu legislatívu. A to je súčasťou niektorých nových obchodných dohôd EÚ. Podľa nás by štáty nemali používať legislatívu alebo meniť legislatívu, aby prilákali investície a obchod. Sme presvedčení o tejto premise. Podľa nás by mal byť minimálna úroveň noriem, čo sa týka sociálnych aj environmentálnych a tieto úroveň by sme nemali znižovať len preto, aby sme pritiahli viac investícií alebo posilnili obchodný styk. Takže čo sa týka rozsahu. Je jasné, že sú tu rôzne prístupy zo strany EÚ a USA. EÚ podporuje e, kľúčové dohovory ILO, ale tak ako tu už zaznelo, je to aj súčasťou SITA, to znamená agenda dôstojnej práce. Takže tento vývoj, tento posledný vývoj a pre všetkým to, čo sa deje na SITA, to sú pozitívne aktivity a mali by sme sa snažiť ich udržať v dohode TTIP. Čo sa týka CSA činnosti a čo by firmy mali robiť a mohli robiť, je jasné, že pre podnik, pre všetkým pre európsky podnik, v súčasnosti je veľmi dôležitý imič. Takže nech už spravíme čokoľvek v Európe, nech už akékoľvek podmienky musíme rešpektovať v Európe, či už sú sociálne alebo environmentálne, eh, chceme ich rešpektovať aj mimo Európy, ale zároveň musíme zobrať do úvahy aj to, že žijeme v prostredí, ktoré nemôžeme vždy kontrolovať, že je tu minimálny súbor právnych predpisov, ktoré nezávisia od EÚ podnikov, ale závisia od štátov, v ktorých tieto podniky fungujú. A nie podniky, podniky nemôžu meniť legislatívu, ktorá existuje v danom štáte. Takže niekedy môžeme to, čo chceme a môžeme spraviť, je obmedzené existujúcou legislatívou. Samozrejme je dôležité mať ustanovenia CSR, ale je dôležité zabezpečiť aj to, aby ostali na dobrovoľnej báze, pretože, ako som už povedala, nie všetci sa riadíme tým istým systémom, každý má iný systém a zároveň je potrebné zabezpečiť aj to, aby sme e, dodržiavali legislatívu v danej krajine. Ako som povedal, e, v tých jednotlivých krajinách sú legislatívy na rôznej úrovni, či už sa jedná o rozvojovú alebo rozvinutú krajinu. Zároveň je potrebné zabezpečiť aj to, aby sme mali ustanovenia o ochrane životného prostredia a ochrane pracovných podmienok, ale chceme, aby sa tieto ustanovenia aj realizovali v praxi. To je najdôležitejšie. Nejde len o to, aby sme takéto ustanovenia mali v zmluve, ale aby naozaj sa realizovali. Takže ak budem mať záväzné ustanovenia, to nezabezpečí ešte, že sa uplatnia. A vieme, napríklad ako jeden príklad je prípad Guatenály. 6 rokov trvalo, kým sa to dostalo na arbitráž. Podľa nás, cez konštruktívny dialog z, za aktívnej účasti občianskej spoločnosti sa oveľa lepšie a ľahšie dá dosiahnuť skutočná realizácia. Sankcie nie sú odpoveďou podľa nás. Ak naozaj chcete zlepšiť, aby vo všetkých krajinách sa zvýšili normy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz e, začneme s diskusiou, ale začneme dvoj, trojminútovými vystúpeniami. Pán Konerojte ako prvý a pán Ralf Kampene ako druhý. Pán Konerojte ste ako prvý. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, že dávate priestor občianskej spoločnosti. Aj keď nezastupujeme úplne celú občianskú spoločnosť v posledných rokoch, e, sa sústraďujeme intenzívne na otázky obchodu a pracovných štandardov v obchodnej politike. Máme tu pána Ralfa Camponera, ktorý je na druhej strane e, tohto procesu v mm, organizácii pre malé a stredné podniky SM e Europe a tiež analizujú e, tieto aspekty obchodných dohôd. Mm, bolo by dobré povedať e, pozitívne správy. Pozitívne správy spočívajú v tom, že rozpráva a diskusie o TTIP nie sú zložité. Musíme počúvať odborníkov, ktorí tvrdia, že veci nie sú také, aké sa zdajú, ale v skutočnosti sa to veľmi ľahko dá analyzovať na základe ukazovateľov. Keď táto dohoda bude hotová na podpísanie, to, či bude alebo nebude chrániť sociálne štandardy, e, či bude zabezpečovať tiež dostatočné e, ochrany mm, systému zdravotnej starostlivosti aj v EU aj v USA, či bude poskytovať e, sociálny pokrok a taktiež kvalitu zamestnanosti. Hovoríme tu totiž o slušnej zamestnanosti, tiež hovoríme o tom, či sa to bude dodržiavať. Pôjde najmä o to, či pracovné podmienky a celá agenda okolo slušnej dôstojnej práce, aby sa chápla rovnako na oboch stranách Atlantiku, aby som to skrátil. Otázka riešenia urovnania sporov medzi štátom a investorom. My sa domnievame, že princíp právneho štátu by mal byť nosný aj v týchto obchodných dohodách a nemala by sa v tomto e, vytvárať nová e, jurisdikcia. Keď hovoríme o tomto procese riešenia sporov a ak niekto tvrdí, že to je jediný spôsob, tak by sme mali zvážiť iné možnosti mohlo by sa zaviesť aj riešenie e, sporov medzi investorom a pracujúcimi. Prečo, prosím, by sme nemohli e, mať na oboch stranách e, vyvážený systém, ktorý by chránil taktiež aj práva pracujúcich? Ďalej, druhá otázka sa týka sociálnych eh, služieb a služieb zdravotnej starostlivosti. Toto podľa nás by sa malo vyňať z tej type. Eh, čo sa týka ustanovení a kvality a podmienok týchto ustanovení, my nechceme mať dohodu na jednej strane, že tam bude Obamacare, na druhej strane sa podkope systém, ktorý tu máme u nás v myšlenských štátoch, ktorý zachová vaše obecný záujem eh, systém sociálnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti pretože je to súčasťou um, legislatívy vo oblasti uh, sociálnej politiky v EÚ. E, eh, ďalej, um, čo sa týka negatívneho zoznamu, uh, ten je vynímajúci, ale iba čiastočne pozitívny prístup uh, spočíva v tom, že by sa očakával ďalší vývoj do budúcna. Nemôžeme len povedať to, čo vylučujeme v súčasnosti a nemyslieť názadné dvierka. A tým by sme podkopali potom ďalší budúci vývoj rokovaniach. Aj ďalej, čo sa týka kapitoly o udržateľnosti, aj tu chceme informovať ILO aj e, odborové organizácie, že chceme, aby sa zahrnuli e, do tejto dohody e, rovnaké aspekty sociálnych štandardov aj odborových práv na oboch stranách Atlantiku. Domnievame sa, že ak tomu chceme pristupovať seriózne, Európske inštitúcie, Európsky parlament naozaj musia eh, v tomto prípade preukázať, že eh, dokážu byť rázne a že dokážu zabezpečiť ochranu sociálnych aspektov. Teda eh, my vás vyzývame, aby ste pristupovali seriózne k všetkej kritike, sociálny pokrok, kvalita pracovných miest a taktiež vhodné prostredie pre E, sociálne služby v Európe. Toto stojí za ochranu. Ďakujeme pekne. Teraz pán Kamhoper e, z SMA Europe na 3 minúty. Ďakujem. Dobré ráno aj z mojej strany. Dobrý deň. Ja zastupujem SMA Europe, aj keď e, z pravidla pracujem pre podnik e-commerce. Naša asociácia je združením záujmov malých a stredných podnikov v Európe. Keď hovoríme v mene malých stredných podnikov, musíme zdôrazniť, že sú chrbtovou kosťou nielen európskej ekonomiky. Máme 20 miliónov malých stredných podnikov v EÚ. To je 99 celej ekonomiky v mnohých sektoroch v USA. Ich je 28 miliónov a tieto malé stredné podniky môžu mať výrazný prospech z dohody T typ a taktiež pracujúci, ktorí zastupujú. V priebehu niekoľkých minút, ktoré som dostal k dispozícii, by som chcel zdôrazniť aspekty ako napríklad e, aspekty hodnotenia a konformity. E, sú tu totiž e, nevyhnuté náklady, ktoré sú spojené s plnením aspektov napríklad do výšky 20 pre niektoré podniky v oblasti kozmetiky, 35 ďalej automobily 25%, taktiež e, potravinárskú viac ako 50%. Toto všetko e, bude spojené aj so stratou e, povinnosti platiť clá, ale stráti sa to z obchodného cyklu hospodárstva a taktiež to bude mať dopad aj na spotrebiteľa, a tak ako už uviedlo Európske centrum pre výskum politik viac ako 500 eur ročne by získal každý spotrebiteľ vďaka dohode TTIP. Teraz, čo sa týka zamestnanosti, malé stredné podniky sú známe tým, že majú veľmi dobré vzťahy eh, so svojimi zamestnancami a v rámci dnešnej konferencie možno by stálo za to povedať, že ustanovenia o kolektívnom vyjednávanie taktiež minimálne e, štandardy, e, ktoré sú zavedené v Európe, e, nie sú vystavené žiadnej hrozbe v rokovaniach o tej typ práve naopak, keď hovoríme o štandardoch a príležitostiach zachovať to, čo je cenné pre zamestnancov malých a stredných podnikov. Mali by sme si pripomenúť aj to, že táto dohoda medzi EÚ a USA je jedna z posledných príležitostí, ako spolupracovať eh, z USA, aby sme stanovili eh, jasné eh, normy, pretože som si istý, že mnoho ľudí v Európe by rada hovorilo z USA o tom, čo nazývame západné štandardy, ako keby sa mali presadzovať štandardy z iných častí sveta. Takže na záver je to vynimočná príležitosť, musíme o tom informovať správne. Už je tu um, veľká míra transparentnosti. Chcem vás vyzvať k tomu, aby ste dovolili malým stredným podnikom čerpať výhody z tejto dohody. Ďakujeme pekne, kolegovia, dámy a páni. Teraz sme si vypočuli mnoho odborníkov a teraz je rad na vás, aby ste kladli otázky. A prosím, aby ste boli čo najstručnejší, pretože inak nebude priestor na odpovede. Možno by sme to mohli e, obmedziť na dve minúty. Možno by to stačilo. Najskôr Maria Arena. Ďakujem pekne. Pán predseda, pokúsim sa zmestiť do času také tri zásady, ktoré možno súvisia s otázkou zamestnanosti nepriamo. Prvý principiálny princíp. Viete, že sme už vysvetľovali v e, prípade internašu reakciu na LSDS E, že to považujeme ako brzdu kapacity regulovať a tvoriť pracovné príležitosti. Druhá vec, fórum regulačnej spolupráce. Povedali ste, že dnes je potrebné odľahčiť E, v podstate tie duplicitné kontroly, uviedli ste príklady liekov, farmaceutických produktov, chemických produktov, ale zároveň ste spomenuli aj malé a stredné podniky. Nepoznám veľa malých a stredných podnikov, ktoré pôsobia v tomto sektore a ktoré sú obeťami takéto duplicitnej kontroly. Podľa mňa to je zamienka na to, aby ste mohli povedať, že to bude výhodné pre malé a stredné podniky. Čo sa týka pozitívnych a negatívnych zoznamov, o ktorých ste hovorili, chceme, či už to bude pozitívny alebo negatívny zoznam, chceme, aby tu bola záruka možno možnosti vrátiť sa k regulácii vo všeobecnom záujme Európanov. A vo všeobecnosti hovorili ste, a myslím si, že všetci tu prítomní, či už zo strany komisie alebo iných, eh, sa odvolávajú na dopadovú štúdiu, ktorá nám prípada veľmi optimistická. Ako chcete zohľadniť tie eh, štúdie, ktoré sú početné k dispozícii a ktoré sú menej optimistické, alebo povedal by som priam negatívne. Napríklad existuje analýza dohod o eh, voľnom výmenom obchode, kde sa hovorí o tom, že po desiatich rokoch sa v zmluve hovorilo, že na úrovni Spojených štátov sa vytvorí 10 miliónov pracovných miest a v skutočnosti E, došlo k poklesu tvorbe pracovných miest. Prvý výsledok teda nie len, že došlo k zníženej ochrane, e, sociálnej ochrane v Spojených štátoch, ktorá nie je moc vysoká, ešte aj tá sa znížila. A ak e, to viedlo možno, ak by to viedlo k zvýšeniu kúpnej síly Mexičanom, povedali by sme si, možno je to dobré, ale vôbec nie. Mexičanom sa takisto šestnásobne znížila kúpna sila, síce sa im zvýšil príjem, ale sa im znížila kúpna sila, pretože ceny e, vzrástli v Mexiku. Takže príklady takýchto dohôd e, ukazujú aj nevýhody. Nie sme proti dohode, ale dajte nám také argumenty, ktoré by nám mohli umožniť uzavrieť dohody, ktoré budú iné ako napríklad dohoda Lena. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na krátky čas eh, by som sa sústredil iba eh, na eh, dve otázky. Jednak otázka pracovnoprávnych noriem v prípade USA nedeleno krajinu, v ktorej neboli ratifikované mnohé aspekty ILO, ale dokonca sa tam porušujú. Napríklad Tennessee sa ukázalo, že nebolo možné, e, respektíve bola tam snaha e, zabrániť vzniku e, podnikovej rady v závode Volkswagenu. Ako chceme zabezpečiť, že sa zlepší situácia, že možno aj keď nebudú oficiálne formálne ratifikované, ako sa zabráni ich porušovaniu a taktiež mechanizmus riešenia sporov, ktorý by mal byť veľmi silno nastavený, ako to bude presne vyzerať, či tu budú jasné práva odborov. Predkladať tieto žaloby mohla by sa vytvoriť analógia taktiež na ochranu investorov napríklad E, tak bol teda prvý súbor otázok a druhý súbor otázok sa bude týkať otázky pozitívneho vplyvu. Pozitívny vplyv e, väčšej miery obchodu e, vychádza zo špecializácie. Toto je východiskový bod, z ktorého chceme potom čerpať, že by sa to potom prijavilo pozitívne na ekonomike. Avšak môže sa stať, že dôjde k tomuto presadeniu a potom by sa to vyžadovalo štruktúrálny prerod Inak to totiž nepôjde. To znamená, že to bude mať odlišný dopad na jednotlivé sektory, jednotlivé regióny. Teda musíme presne zanalizovať, aké by boli pozitívne a výťazné sektory a regióny na oboch stranách a, a ďalej, ktoré regióny a sektory by e, veľmi jasne prehrali a boli by znevýhodnené. Musíme si to jasne zanalizovať, pretože vieme, že v Európe máme veľmi odlišný regionálny rozvoj a preto je rozhodujúce veľmi pozorne vyhodnotiť, e, aký to bude mať dopad. Chcem sa opýtať, či už sú nejaké štúdie k na úrovni komisie o týchto dopadoch konkrétne. A ak nie, e, kedy by komisia takúto komis- e, správu mohla vypracovať, respektíve ak už len nepracuje, kedy bude hotová a ak nepracuje, prečo nepracuje. Ďakujeme pekne pani Jaculicia Jezloviecka. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať predovšetkým za vašu prezentáciu. Ehm, je to naozaj veľmi cenné pre nás a mať tieto informácie tým, ako sa ehm, naozaj seriózne pustíme do práce na týchto rokovaniach o TTIP. Niektorí z vás už upozornili na to, že predpisy musia byť realizovateľné v praxi. Myslím, že to je naozaj mimoriadne dôležité. Musíme o to dbať, pretože na papieri môže byť uvedené úplne všetko, ale musí to fungovať aj v praxi. Inak nemá zmysel to ani písať na ten papier. Preto sa chcem opýtať, či by ste nám mohli povedať, ktoré kľúčové normy podľa vás pracovné normy musia bezpodmienečne byť obsahnuté v tejto dohode. E, prosím, pomenujte ich konkrétne. A ešte e, je špecifická otázka na zástupcu európskych odborových zborov. Vy ste e, vyhodnotili pracovný trh v Európe. Chcem sa vás opýtať, aké nástroje by sa mali zaviesť na úrovni podnikov, aby Podniky boli motivované vytvárať pracovné miesta, ktoré budú isté a bezpečné. To mi trochu chýbalo vo vašej výpovedi. Ďakujeme pekne. Ema. Ďakujem, ďakujem všetkým e, panelistom za ich vystúpenie. Dnes dopoludne naozaj sme pokryli celú e, škálu e, rôznych pohľadov. Je to veľmi užitočné v snahe pochopiť príbeh rokovaní. Vo všeobecnosti platí, že možno niektorí z vás eh, majú isté obavy, že eh, veci nejdu správnym smerom, ešte sa vlastne rokovania eh, plne nerozbehli, mohli by sme mali, možno by sme mali vyčkať predtým, ako začneme posudzovať ich priebeh kým sa naozaj skutočne rozbehnú, chcem sa poďakovať zástupcovi SM Europe, ktorý povedal, že eh, dohoda TTIP by mohla byť veľmi pozitívna z hľadiska vytvorenia pracovných miest a zjednodušenia ehm, pôsobenia podnikov. Naozaj to veľmi naliehavo potrebujeme tu v Európe a ďalej, čo sa týka ISDS. Tu nejde až tak veľmi o princípy právneho štátu, tie naďalej budú platné. Ide o to, či budeme eh, schopní poskytnúť eh, investorom dôveru, aby sa nebali investovať eh, v Európe, keďže sme trvali na tom, že tam bude eh, ďalšia doložka o ochrane našich investorov v zahraničí a v zámori. Um, otázka, ktorá bola relevantná um, som sa s pánom Bercerom a síce, či tu bude jasné prepojenie medzi životným prostredím a pracovnými normami. Ja to totiž chápem tam, že neexistuje mandát na zníženie akýchkoľvek našich platných noriem tu v EÚ, teda chcem sa opýtať, či sú nejaké možné ústupky. Ďakujeme pekne pani Kari z GUE. Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať všetkým rečníkom za ich vystúpenia. Boli to všetko veľmi zaujímavé vyjadrenia po tom, čo som sa stretla s dánskymi požiarníkmi, som sa dozvedela, že v ich práci je eh, tak veľa eh, ťažkostí, pretože eh, v stavebných materiáloch je toľko nových chemikálií, že im to veľmi komplikuje prácu. Samozrejme, to má vplyv na celé ich pracovné prostredie. Teraz počujeme od komisie, že chceme mať e, e, jednotný e, súbor nástrojov napríklad v oblasti chemikálií. Chcem sa opýtať, do akej miery to zapadá do celkového systému jednotného prístupu a zároveň chceme mať predsa možnosť chrániť našich pracujúcich, chrániť ich pracovné prostredie. Celkom iste tu vznikne konflikt. A ďalej, čo sa týka nezávislého posúdenia dopadov, tu sa ukazuje, že je zložité predvídať, aké dopady to bude mať na zamestnanosť, ale zhruba 650 tisíc až 1,3 milióna pracovných miest by sa mali presídliť do USA. Aj toto je predsa veľmi závažný problém. Ako to vnímate? Ďakujem pekne, pani Ivana. Ďakujem. Chcem sa opýtať v súvislosti s sektorom verejných služieb, verejného obstarávania a záruk. Ehm, viacerí rečníci už e, spomenuli tieto aspekty. Chceme skonštatovať, že e, negatívne zoznamy nepovažujeme za vhodné na záruku služeb v verejnom sektore. Práve naopak e, bude to mať za následok ďalší privatizačný a liberalizačný tlak, ktorému musíme za každú cenu zabrániť čo sa týka privatizácie a negatívnych dopadov na sociálne štandardy pracujúcich, to už vieme. Došlo k zlyhaným privatizáciám v posledných rokoch v celej Európe a tým sa dokazuje, že to znižuje eh, kvalitu a prístupnosť verejných služieb. Teda eh, aktuálny systém musíme zachovať a rozšíriť ďalej. Čo sa týka eh, dohody o obchodovaní v sektore služieb, ako to konkrétne súvisí s dohodou GATT, teda všeobecnou dohodou o, o službách a tovaroch. Opäť eh, sa tento proces spúšťa a síce eh, začína sa fáza plnej liberalizácie aj sektora služieb a taktiež eh, sa pristupuje k nenávratnosti, teda to, čo už sa raz liberalizovalo, by sa malo v budúcnosti ponechať liberalizované. Myslím si, že to má extrémne negatívne dopady najmä na mesta a obce a musím povedať otvorenie, že verejné služby nie sú prekážkou obchodu, sú existenčne dôležité pre občanov Európy. Preto sa chcem opýtať, najmä zastupcov komisie, veľmi jasne, či nám dokážete zaručiť tu a teraz, že ani e, TTIP, ani TISA nebude vyvíjať ďalší tlak na liberalizáciu a privatizáciu verejných služieb a ďalej, čo sa týka e, verejného e, obstarávania že sa tam e, nebudú znižovať štandardy ani ochrany životného prostredia, ani ochrany práv pracujúcich a sociálnej ochrany. Ďakujem pekne, pán Guillaume. Pardon, pán Baláš, prepačte. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám zo pár otázok. Prvá sa týka tých dopadových štúdí na tvorbu pracovných miest. Tým je, tých je veľa dnes. Aká Máte nejaké porovnanie s predchádzajúcimi e, štúdiami pre tento typ dohody o voľnom obchode? To znamená, existuje nejaká kritická štúdia e, predpokladov, tak ako tam hovorila kolegyňa. Boli správne takéto štúdie alebo nie? Druhá otázka. Mm, určité veci nechápem, ak dnes e, nemáme nejaké záväzné ustanovenia, Aká je odpoveď? Ako mi viete povedať, že sociálne normy e, sa zvýšia, posilnia a že to bude skôr podľa európskeho modelu a nie podľa amerického modelu? Nechápem, ktoré prvky sú tam, ktoré umožnia vám zdôrazniť toto? Čiže bol by som ráda, aby ste mi na to odpovedali. A po tretie, teoreticky, ako si vysvetlíme, že uh, E, rozšírenie konkurencieschopnosti e, zabezpečí mobilnejšie investície. Chápem, že investície sú mobilné, ale pracovné miesta sú stabilné, sú, sa, nemôžu sa premiesňovať. Čiže z pohľadu pracujúcich, ako to nepovedie k znižovaniu príjmov Mohli by ste nám to poukázať, že je to opačné? Napríklad bola tu dohoda USA-Mexiko. E, Aký je ten teoretický prvok, ktorý by vedel vám dnes potvrdiť, že je to naopak? My, sociodemokrati, sme proti. Aká je záruka toho, že sa zachovajú tie SDS ustanovenia, ak nejaký nadnárodný podnik nemôže sa obrátiť proti štátu a jeho sociálnym normám. Máme nejaký príklad v súčasnosti na túto tému? Ďakujem pekne, Agnes. Uh, Ďakujem. Ja by som chcela hovoriť o dvoch otázkach. Po prvé, otázka rastu miery zamestnanosti a ďalej, kde sektory a regióny ktoré regióny a ktoré sektory to budú, ktorý sa týka e, strata pracovných miest. Myslím si, že je to dôležité. Dvaja rečníci z panelu vyjadrili úplne opačné stanoviska v súvislosti s e, pracovnými miestami, či budú pribúdať alebo ubúdať. Takže by ma zaujímalo, pán Becero, mohli by ste povedať niečo k tomu, čo povedal pán Tom Jenkins. A či by bolo alebo nebolo rozumné keby Európska komisia nechala vypracovať ešte hlbšie ďalšie štúdie ohľadom straty pracovných miest vo všeobecnosti. Myslím si, toto naozaj bude veľmi horúca téma. A pokiaľ TTIP nepovedie k ďalším pracovným miestam, tak prečo vlastne o tejto dohode rokujeme? A po druhé, pracovné normy. Hovorili sme s e, pánom McCarton z OSN, ktorý povedal, že USA nemôže ratifikovať všetky pracovné štandardy ILO, ale že Spojené štáty v podstate plnia v praxi tieto pracovné štandardy. Môžete o tom pochybovať alebo nie. Pán Jenkins, mohli by ste tomu niečo povedať? USA neratifikovali tých 8 hlavných e, dokumentov ILO. Môžeme presadiť ich uplatňovanie v praxi v USA? Alebo nie? Ako by sme to mohli urobiť? Nemali by sme jednoducho radšej tlačiť na ratifikáciu dokumentov. Mohli by ste to vysvetliť? a pán Besero, prečo tá kapitola o práci, prečo vôbec nebola predložená, nie je prioritou v rozhovoroch s, USA? s USA. Ďakujem, pán Šulc, Šulce. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že ste usporiadali toto stretnutie. Bohužiaľ som nie príliš nadšený tým, že tu počujeme veľa negatívneho ten zoznam rôznych e, nevýhod v TTIP je oveľa dlhší než zoznam tých výhod, ktoré tu dnes zazneli. Ale pokiaľ budeme hovoriť len o negatívnych veciach, tak TTIP nikdy úspešne nepodpíšeme. Takže chcem som povedať jednu vec. Stále sa to hovorí o vytváraní nových pracovných miest a každý už v podstate tak obranne reaguje ale my musíme diskutovať o tom, či sa zachovajú pracovné miesta s pomocou TTIP. Nediskutujme o tom, že TTIP možno zlyhá, potom prídeme na pracovné miesta, máme tu zástupcov odborov, zaznelo tu že možno o 10, o 15 rokov možno budeme diskutovať o tom, že tie pracovné miesta sme stratili, že boli presunuté do Ázie, ale myslím si, že o tomto by sme mali diskutovať, až by TTIP naozaj zlyhalo. Ďakujem, takže sedem ľudí sa prihlásilo do diskusie a vyjadrilo sa a uzatváram e, tento zoznam a teraz bude hovoriť pán Keller. Ďakujem za slovo. Dám jednoduchú otázku. Vieme, že dohoda medzi Európskou úniou a USA má za úlohu odstrániť eh, necolné prekážky obchodovaniu a uistujú nás, že táto dohoda sa nedotkne práv zamestnancov ani ochrany prírody, kvality potravín a bezpečnosti zdravia. Toto všetko bude vyňaté z tejto dohody. Avšak to sú predsa významné necelné e, bariéry obchodovania. Ako môže dohoda podporiť obchod, pokiaľ tam budú zachované tieto poistky? Poviem vám jeden príklad. Už niekoľko týždňov tak študujem túto dohodu medzi EÚ a Kanadou. Má 1634 strán, a kapitola o právach zamestnancov vníma presne je na piatich stranách a tam sa píše presne, že dohovory ILO budú naďalej garantované. Preto sa pýtam, ktoré prekážky budú teda odstranené. Vždy sú tam uvedené len technické normy pri výrobe automobilov a mne to nie je jasné. Toto má byť naozaj ten obrovský skok v rámci voľného obchodu, ktorý zvýši tempo rastu a vytvorí obrovské množstvo nových eh, pracovných príležitostí. Ďakujem pani López. Ďakujem aj všetkým predrečníkom za vyjadrenia. Predovšetkým ma zaujímalo. Niektorí tu stále hovoríte o tom, že táto dohoda, táto obchodná dohoda podporí zamestnanosť a lepšie pracovné podmienky, ale nepresvedčíte amerických pracovníkov, ktorí stále ešte si pamätajú e, nafta. Tam prišli o, tisíc, o milión pracovných pozícií a toto nepomôže lepším pracovným podmienkam. Mám tri otázky. Prečo stále chcete používať ekonomické modely, ktoré minimalizujú e, minimalizujú dopad v niektorých sektoroch. Máme tu teraz e, defláciu alebo deflačné prostredie. Ako chceme, aby tisíce prepustených našli prácu v nejakom inom sektore? Viete, že nedostatok demokratických orgánov, ktoré by e, vždy revidovali pravidelne túto dohodu po jej podpísaní a transkontinentálnych mechanizmov, tak toto všetko je nič v porovnaní s cezhraničnou sieťou produktov a investícií, pretože toto bude podporovať len nadnárodné spoločnosti. No a ďalej hovoria nám, že budú jas, sa budú jasne uznávať pracovné práva zo strany USA. Ale pokiaľ USA neuznali rôzne dohody ILO, ako napríklad o diskriminácii v práci, o kolektívnom vyjednávaní a tak ďalej, je ich až 70. Takže pokiaľ nie je dôležité ratifikovať e, dohody e, ILO, tak prečo len netrváte, aby ich podpísali? Čo sa stane s pracovnými doložkami, pokiaľ USA neratifikovali všetky tieto e, dohovory ILO? Pán Ma- e, Marin. Ça doit être Monsieur Martin. Okay. To bude pán Martin asi. Merci, président. Dobre, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel vrátiť k, k vete predstaviteľky Business Europe, pretože ona hovorí o tom, že je potrebné mať dialog s občans, e, občianskou spoločnosťou. Ja neviem, občianská spoločnosť, odbory a Európsky parlament sú úplne vylúčené zo všetkých rokovaní e, k tejto kapitole, takže to ma prekvapuje táto požiadavka. Aj preto, že sme sa nedávno stretli s delegáciou komisie, ktorá o roku je s americkou stranou a oni sami uznali, že v týchto rokovaniach niekto získa a niekto stratí. Takže chcem vedieť, kto získa a kto stratí, kto vyhrá a kto prehrá. Kto prehrá? nielen čo sa týka počtu pracovných miest, ale ide aj o európsky model versus americký model napríklad to, čo sa deje v Spojených štátoch, kde americké e, spoločnosti e, v podstate sú obviňované nadnárodnými spoločnosťami a e, sú súdené len za to, že obhajú národné záujmy. Ja neviem, či TTIP e, nás potiahne smerom nahor alebo nadol. A Gáno, uvedte nám príklad medzinárodnej dohady s Američanmi, kedy Američania nenanútili svoj model. O to tu ide či európsky model jednoducho sa podriadi americkému modelu a potom, áno, pracovné miesta pôjdu niekde inde. Nemôžeme my nanútiť naše sociálne normy, daňové normy a environmentálne normy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani McIntyre teraz. Ďakujem, pán predseda. Ja mám trochu obavy, že úloha nášho výboru EMPO by nemala byť len taká, že by sme sa zaberali ochranu zamestnancov, napriek tomu, že je to dôležité, ale aj zaberať sa dôležitosťou vytvárania nových pracovných miest. A som rada, že ste tu hovorili o 20 miliónoch malých stredných podnikoch a ich úlohe. Vieme, že 85 nových pracovných miest je práve v týchto malých stredných podnikoch. Takže predovšetkým tým chcem pomáhať. Cieľom TTIP je uvoľniť oblasť obchodu a investícií, odstrániť prekážky, tak aby bol lepší prístup na trh a aby sa našim podnikom lepšie predávali produkty a služby a tým pádom nastane potom rast a pribudnú pracovné miesta. Avšak ja mám obavy, že naši občania momentálne sú zavádzaní a nesprávne informovaní. Ja som obdržala stovky e-mailov, kde sa hovorilo, že sa bude hlasovať o TTIP. Ale my predsa nemáme ešte ani text tohto dokumentu a rokovať sa bude ešte budúci rok. Takže myslím si, že je dôležité, aby sme vyseparovali e, mýty, aby ostali len fakty. Je treba diskutovať len o faktoch a nie len o nejakých e, pocitoch a subjektívnych obavách, ktorí možno spočívajú na, na falošnom základe. Takže organizácie ako napríklad e, Národná zdravotnícká služba v Spojenom, v Spojenom kráľovstve. Tieto potrebujú dokument, ktorý skutočne oddelí mýty od faktov. Možno niektorí sú politickí idealisti, majú svoju vieru politickú, ale toto sem nepatrí a je tu nebezpečenstvo napríklad, že NHS, e, zdravotný systém v Spojenom kráľovstve, e, že už nebude taký, ako býval. Sú tu tieto obavy, takže prosím, je treba oddeliť mýty od faktov. Ďakujem, Evelyn. Ďakujem. Obchodná dohoda to je taká triezva príležitosť na diskusia, pretože nám to veľa prinesie. Nám tu ide predovšetkým nové pracovné miesta, preto moja otázka pre pána Bersera. Databáza. Samozrejme, samozrejme potrebujeme údaje, ale pokiaľ máme eh, dohodu NEFTA, tak tam došlo k negatívnemu vytriezveniu Takže nás zaujíma predovšetkým kvalita tých pracovných miest. Budú to kvalifikované, nekvalifikované pracovné miesta. Malo by to zlepšiť budúcnosť Európy. Ďalej, moja otázka pre zastupkyňu ILO. Ja si myslím, že som pozitívny človek a preto by ma zaujímali pozitívne príklady, pokiaľ nejaké existujú nejaké konkrétne príklady dohôd, kde tam boli zvýšené e, štandardy pre zamestnancov, pre spolurozhodovanie. A netreba len povedať, dobre, obhajili sme svoje staré štandardy. Takže prosím, poveste nám niečo pozitívne o tejto dohode. Ďakujem. Pani, pani, pani Minel. Áno, ja som si vypočula príbeh zastupkynia ILO a neviem, či toto pomôže skutočne pre, eh, robotníkom. Eh, ľudia takí v Európe nechc, eh, sme spokojní a nechceme nič meniť na, na právach pracovníkov. pracovníkov. Pán Jenkins, ten, dobre hovorí, blíža sa k nám kobylky, alebo nejaká pliaga, ktorá, ktorú budem musieť riešiť. Avšak, čo nechceme, je stratiť pracovné miesta. Máme tu tiež správu o ECD, o negatívnych dôsledkoch dohody nafta na e, pracovníkov e, v USA. Súhlasím s tým, čo povedala pani Jonherius. Moja otázka pre na Jenkinsa. Prečo nepripustíte, že tieto dohody o voľnom obchode ohrozujú pracovné miesta? E, práva zamestnancov a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Čo týka exportu do USA, tak to je to, čo nás teraz zaujíma predovšetkým nevieme teda, či to priniesie ďalej ďalšie pracovné miesta. Pokiaľ, tu, pokiaľ sa to tak stane, pokiaľ bude viac obchodu, tak potom príde, prídu spoločné pravidlá, spoločný systém práv. Takže moja otázka je, myslíte si, že ISDS bude pomáhať malým a stredným podnikom? Posledné čísla, ktoré som počula ja, boli také, že jeden prípad, riešenie jedného prípadu stojí 8 až 13 miliónov dolárov. Takže kto by z toho mal prínos? Ktorý z tých podnikov? Alebo si len podniky myslia, že je to dobré, pretože to nakoniec všetko zaplatí štát. A samozrejme, pokiaľ hlavný negociátor by nám mohol niečo povedať o tom, ako to teraz vyzerá z ISDS, tak by som bola vďačná. Ďakujem. Pani Hakiny. Harkin. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj rečníkom panelu za vyjadrené stanoviska. Predtým, než položím otázky, tak chcem povedať, že pochádzam z Írska. Tam ten rast bol e, silnejší než inde. A to je aj jedným z dôvodom aj to, že máme veľkú mieru obchodu z USA. Avšak mám také tri skôr kritické otázky. Vypočula som si to, čo povedali kolegovia možno by to mohlo prispieť k zlepšeniu tejto obchodnej dohody. Takže má prvá otázka pre komisiu. Máte špecifický model hodnotenia rastu a zamestnanosti. Existujú ešte nejaké iné modely? Pretože vaše predpoklady zakladajú na vašich modeloch a to potom má veľký dopad na tie konečné čísla. Hovoríme tu o vytváraní nových pracovných miest, a tak ďalej. Ale myslím si, že v tomto kontexte by sme sa mali pozrieť na USA. Tam je teraz zamestnanosť dosť vysoká, ale keď sa pozrieme na našu situáciu v Európskej únii, tak uvidíte, sme na rovnaké úrovni ako roku 2008. Takže v tomto kontexte by som sa chcela pýtať komisie, zvažujete nejaké iné modely, tak aby sme to mohli vyhodnotiť a nájsť nejakú rovnováhu kvality a kvantity. Druhá otázka je pre pani Karlin z ILO. Vy ste povedali, že jedna z tých vynárajúcich sa otázok je koherentnosť s ostatnými nástrojmi ILO. A mám takú jednoduchú otázku. Máte nejaký rámec alebo nejaký plán, alebo nejaký chcete zaviesť, tak aby ste zaručili koherentnosť v súvislosti alebo koherentnosť s ostatnými nástrojmi ILO. No a posledná otázka pre pana Jenkinsa z ETUK, ktorý hovorí o ISDS. To je otázka, ktorá aj mňa veľmi znepokojuje, povedali ste, že toto je pre vás neprekročiteľná hranica. A čo, aký je vás názor na SETA? Pretože vidíme, že sú mnohé podniky, ktoré si založia sídlo v určitej krajine tak, aby mohli využívať tento systém ISDS. Ale pokiaľ sú súčasťou SETA, tak potom musíme za týmto zatvoriť dvere. No a posledný bod, posledná otázka pre komisiu. Juncker sám povedal, že si nemyslí, že už je ďalej treba rozvíjať eh, súdnické systémy v súvislosti s ISDS. No a Myslíte si, že toto ovplyvní prebiehajúce rokovania? Ďakujem a v neposlednom rade sa jadrí Juta. Chcela by som sa vrátiť e, k potenciálu typ e, dať najlepšie normy pre sociálne a pracovné podmienky. Vždy ma prekvapí a mali sme hodne diskusí o E, CETA dohode, ktorá bola považovaná ako akú zlatú normu alebo dobrú normu, čo sa týka kapitoly udržateľného rozvoja. Keď sa na tú pozriete, tak CETA je nižšia ako nafta. Nafta tá sesterská dohoda, čo sa týka e, pracovných podmienok, e, minimálnej mzdy a noriem ochrany a zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Čiže to tam vôbec nie je. To ešte nižšie ako dohoda s Koreou, kde sú záväzné pracovné normy. Čiže naozaj má veľké obavy, ak použijeme CETA ako model pre TTIP, aký dopad to bude mať predovšetkým na tej podfederálnej úrovni v tých štátoch, kde e, sa systematicky porušujú práva pracovníkov, e, práva e, organizovať sa, práva kolektívne vyjednávať a potom taká tzv. zlatá norma pre pracovnú kapitolu, tá by mala byť najlepšie, najlepšie z oboch svetov, mal by sa tam kombinovať povinné, nutné normy a možno by e, sa mali prehodnotiť ďalšie normy. A čo sa týka investícií, tomto prebehol vo svojej prezentácii veľmi rýchlo ale je tu veľmi dôležitá vec, ktorá sa týka ochrany investícií a tejto kapitoly. Ak chceme zabezpečiť to, že ľudia budú mať dôveru tým, že sa budú zvyšovať práva investorov, aby ich investície boli chránené. V každom prípade musíme mať nejaké kritérium, ktoré bude súvisieť s ochranou investorov, vrátanie prepojenia na usmenenia OECD a zodpovednosti investorov. Nemáme TTIP ako príležitosť E, vytvoriť naozaj zlatú normu aj v tejto oblasti? Pani Lambert, prepačte, ale nikto vás nevidel, že ste sa hlásili. Poprosím, aby ste hovorili krátučko. Ďakujem pekne. Evidentne e, vyzerám dnes veľmi unavene. Chcem sa pozrieť na sociálny rozmer, pretože sme vo výbore aj pre zamestnanosť a sociálne otázky a vieme, že zdravotníctvo a sociálne služby sú dve najväčšie oblasti zamestnávania v Európskej únii. Je to oblasť, kde e, v budúcnosti aj takisto nárast pracovných príležitostí a zároveň je to oblasť, ktorá zaujíma občanov aj nás. A opäť ide o porovnanie so zmluvou CETA v podstate opäť zápasíme s touto témou o tom, čo je tá referenčná úroveň, východisková úroveň pre výberové konania, pre otváranie trhu. A ja to vnímam tak, že e, môžeme pokročiť e, e, s opatrením liberalizácie, ale nemôžeme sa vrátiť späť. Vzhľadom na to, e, akom sme parlamente a v tom, že Európska únia má obrovský problém zadefinovať, čo sú to služby vo verejnom záujme, v rámci našej vlastnej smernice o službách a že nie je jasné, že máme monopolné ustanovenie e, v určitých sektoroch Európskej únie, čo sa týka služieb vo verejnom záujme. Mohla by nám komisia vysvetliť, prečo tieto služby nie sú jednoducho vyňaté z rokovania o zmluvy TTIP e, namiesto tých uistení, ktoré máme. Pozrieme sa na definíciu. Máme pocit, že tie služby, ktoré máme, nie sú dostatočne ošetrené týmito definíciami a podľa mňa by občanom sa veľmi, im by veľmi odľahlo, aby sa toto vynechalo, aby sme nemuseli zisťovať, čo v tom je, čo v tom nie je. A vzhľadom na to, aká je situácia, čo sa týka eh, podniky, alebo teda eh, inštitúcie sociálneho zabezpečenia takisto majú problém s tým, nevedia, čo sa ich týka, čo sa ich netýka. Ak by sme to jednoducho vyňali, tak by všetci v tom mali jasno. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo odborníkom v opačnom poradí. Takže začnem s Ralfom. Bola tu jedna konkrétna otázka a možno nejaké pripomienky, ak môžeš, ale poprosím, trefne, hutne, krátko. Ďakujem pekne, pán Lange. Čo sa týka otázky pani Kumpulalaty, my sme vždy podporovali mm, to, že boli podpísané bilaterálne investičné zmluvy. E, tieto zmluvy doplňajú EÚ obchodnú politiku tým, že vytvárajú veľkú ochranu investícií. Ak nie, tak by jednoducho nebolo možné, aby investori e, zažalovali štát od 50. rokov EU členské štáty uzavreli viac ako 1400 bilaterálnych investičných dohôd, to je 40 celkých, celkových 3300 e, investičných zmluv po celom svete a de facto je to akási poistka pre investorov. Investícia je o dôveryhodnosti, právnej istote a dôvere a tieto bilaterálne zmluvy prispievajú k takejto dôvere a vnímam to e, v tom istom kontexte a preto si myslím, že by bolo zmysluplné to mať aj v rámci rokovaní, o ktorých hovoríme dnes. Druhá veľmi krátka reakcia. Keď uh, som počúval dnešnú diskusiu, nadobudol som dojem, že niekedy zabudáme na vloženie typu do kontextu o rastu a tvorby pracovných príležitostí v EÚ. Hodne sa diskutuje o stratégii Európa do roku 2020, o internalizácii malých a stredných podnikov, o tom, ako vytvárať lepšie podmienky pre rast hospodárstva a pre tvorbu pracovných príležitostí pre občanov a možno by sme mali vnímať TTIP e skôr ako príležitosť práve v tejto súvislosti. Ďakujem pekne, Kony, na minútu. Áno, len veľmi kratučko poviem, že tu si nekonkurujeme medzi dvami systémami, jeden je európsky a druhý americký, pretože sú výhody a nevýhody na oboch stranách. E, mnohých európskych členských štátoch sa podrývajú sociálne normy. E, Zároveň máme obavy aj s tým, že by sa podrili sociálne normy v mnohých štátoch, Spojených štátoch amerických. To bolo poprvé. Po druhé, všetci sa máme na pamäti pracovné miesta dobre, ale máme na mysli aj kvalitu a sektory, v ktorých sa vytvárajú čo Lambert a ostatní spomenuli, e, že naozaj sa na to často zabúda. Nehovoríme len o priemyselných pracovných miestach, len v automobilovom priemysle. Najrelevantnejší sektor pre tvorbu pracovných príležitostí je zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, sociálne zabezpečenie, sociálne služby, zdravotné služby, služby vo všeobecnom vo verejnom záujme sú špecifické. Najväčším zamestnávateľom v Nemecku je Caritas. Nezabúdajte na to, nie je to Volkswagen. A takisto aj v iných krajinách tento sektor, čo sa týka zamestnávania, sociálne hospodárstvo je, zabezpečuje 20 trhu práce a preto riešime aj túto dohodu, pretože nechceme, aby sa podrilo poskytovanie služieb. My sme dosiahli pokrok, čo sa týka smernici o verejnom obstarávaní, tým, že sme uznali tých, ktorí poskytujú sociálne služby o všeobecnom záujme a prekonali sme tento systém, ktorý bol starý systémom. E, to boli v podstate ekonomicky najatraktívnejšie výberové konania. Chceme hovoriť o kvalite, kvalitných pracovných miestach a to je kľúčové. A uzavriem to tým, že tu nejde o otázku, ktorá sa týka iba Ameriky. Dnes v sektore e, cez tento, e, toho trojského konia, ktorý sa nazýva sociálne podnikanie, máme záujem súkromných sektorov, verejné fondy, hedžové zabezpečovacie fondy, investujú v Spojených štátoch a podrývajú systém, ktorý sa osvedčil ako efektívny pre klientov aj pre poskytovateľov. A preto si myslíme, že táto otázka musí byť vyňatá. Sociálne služby, zdravotnícke služby, jednoducho s tými sa neobchoduje. Ďakujem pekne, pani Santas. Ja si myslím, že tu bola otázka zameraná na mňa ohľadom úlohy odborov a občianskej spoločnosti. Ja by som chcela povedať toľko, že už máme monitorovaciu skupinu a poradnú skupinu. Mali sme to pre Koreu, funguje to, teda máme to pre Koreu, funguje to. Samozrejme, dá sa to zlepšiť, ale v týchto skupinách skupiny musia monitorovať kapitolu udržateľnosti a tam sú všetci partneri, vrátane odborov a organizácií občianskej spoločnosti. Čo sa týka diskusie o účasti občianskej spoločnosti a odborov pri rokovaniach, nebudem zachádzať do detajlov, ale všetci viete, čo robí komisia z hľadiska transparentnosti, všetci členovia poradnej skupiny, e, e, ako odbory, tak aj podnikatelia. Čiže podľa mňa je tu účasť a podľa mňa sa smeruje k väčšej účasti. Chcela by som to len spomenúť, pretože sa hodne diskutovalo o počte pracovných miest, o kvalite pracovných miest a o dopade nafta dohody. Ja si myslím, že netreba zabúdať na to, že keď hovoríme o dohode NAFTA, hovoríme o partneroch, e, ktorí sú na úplne inej úrovni vývoja. Hovoríme o Mexiku, USA, Kanade. Keď hovoríme o EU, USA, hovoríme o dvoch partneroch, ktorí majú podobnú úroveň vývoja. To je prvá vec. Druhá vec, NAFTA bola uzavretá pred viac ako 20 rokmi a my hovoríme o novej dohode, novom rámci, s inými pravidlami, s novými pravidlami. E, takže dúfam, že táto dohoda, teda táto dohoda sa príjma alebo negociuje v inom kontexte a mali by sme sa použiť, poučiť z minulosti a neporovnávať modely z minulosti a e, nehodnotiť na základe nich e, budúce dohody. Mali by sme diskutovať o tom, aké pracovné miesta sa vytvoria cez TTIP. Všetci môžeme o tom diskutovať, ale ako som povedala, nechcem zachádzať do detailov o číslach. Poviem iba to, čo som už povedala. Toto je dohoda, kedy sektory a podniky podporujú túto dohodu. Čiže zopakujem len to, čo som povedala o svojom úvodnom vystúpení. Ďakujem pekne, Tom. Ďakujem pekne. Zaznelo tu množstvo otázok, asi tá najpriamejšia bola taká, prečo nie sme proti TTIP. TTIP sa ešte stále iba rokuje o ňom. Sme proti CETA. Na začiatku svojej prezentácie som povedal, že ISDS, ochrana služieb vo verejnom záujme a povinná kapitala o ochrane e, práv pracujúcich, to sú naše červené čiary. CETA tieto veci nemá, takže sme proti nej je tu zaujímavý vzťah medzi CETA a TTIP v tomto zmysle, že na jednej strane, ako povedal Ignácio, je tam kapitola o pracovných podmienkach, mohol by to byť akoby vzor. A potom, keď hovoríte o SDS, tak sa tu hovorí, že tu je iný systém, ktorý bude v TTIP, ako bol v CETA. A na druhej strane konzultácie sa týkali textu, ktorý e, nebol v dohode CETA, takže nie je to koherentné, ale nie je to naša chyba. Nie sme proti obchodnému styku. Väčšina európskych krajín e, v podstate e, sa aj darí dobre vďaka obchodnému styku a nemali by sme brániť rokovaniam, to je v poriadku, ale keď sa začne hovoriť o normách, tak tam to sa stáva už politickou otázkou, viac ako ekonomickou. A preto sme presvedčení o tom, že by sme mali chcieť tie najvyššie normy. Uvediem príklad REACH, registrácia a tak ďalej chemických e, produktov. Ak Američania by to akceptovali, nepredpokladám, že to akceptujú, ak by to akceptovali, tak by museli akceptovať niečo podobné ako REACH a bol by transatlantická norma pre REACH, registrácia chemikáliky. To by bolo vynikajúce, pretože zvyšok sveta by musel sa chcieť dostať na náš trh a musel by uplatňovať tieto normy. Pred mnohými rokmi sme hovorili o nanotechnológiách napríklad. Ak môžeme mať vysokú kvalitnú normu na tieto veci, potom v poriadku, ale nechceme ich rokovať a znížiť tieto normy. Čiže to boli kľúčové veci. Potom tu bola otázka ILO, bez toho, aby som zachádzal do detajlov, je 8 noriem ILO, združovanie sa, e, kolektívne vyjednávanie, zákaz práce detí, nutenej práce, nediskriminácia a tak ďalej. To je ošetrené deklaráciou z roku 98 a všetky členské štáty, ktoré sú v ILO, by mali uplatňovať tieto vyhlásenia. Určite predstaviteľka ILO môže o tom povedať viac. Boli tu ďalšie, pýtali ste sa nás ďalšie normy ILO. Mám tu celý zoznam my sme to zastali vtedy, keď Peter Mendel som bol na DG zamestnanosť, takže už je to tam hodne dlho. A na záver ešte, ako som povedal, čo sa týka otázky mýtov a faktov, my si myslíme, že to, čo sme povedali my, sú fakty. Máme demokratický proces rozhodovania, nič tu nevymýšľame si. Uh, ale myslím, že to je rozdiel medzi transparentnosťou a komunikáciou. Mám pocit, že mnohé veci, na, mnohí ľudia na komisii, na rade a podnikatelia uh, hovoria viac o komunikácii ako o transparentnosti. Komunikácia nutne nemusí byť o faktoch. Uh, jednoducho nechcem nikoho ohovárať, ale na poslednom sociálnom samite tripartitnom posledný predseda komisie Barroso povedal, pozrite sa na dohodu EU-Korea, je tam fantastická investičná kapitola, funguje to perfektne. My sa, on sa ani neinformoval, pretože v tej dohode s Koreou nebolo SDS. My sme si mysleli, že predseda komisie by to mal vedieť. Je to otázka faktov, je to otázka komunikácie, je to otázka toho, ako sa funguje. Čiže treba si dať trošku pozor. Ale vítame transparentnosť, vítame to, čo robí pani Malstremová. Hoci povedala, že transparentnosť má v ADN a potom Japonci e, v tlači hovorili, aké sú rokovania u e Japonsko, môžete nám ukázať, ona povedala, až tak ďaleko nepôjdem do tlači, to nedám. Takže nemyslím si, že to má až tak celkom v génoch, tú úplnú transparentnosť. Potrebujeme o tom niečo viac. Ďakujem. E, ďakujeme pekne. Teraz dám slovo pani Korlej. Mnoho otázok tu padlo na adresu ILO. Myslím, že väčšina z nich sa týkala otázky ratifikácie zo strany USA v 8 dohovorov ILO. Ehm, USA pravidelne predkladajú správy o plnení a plnia vyhlásenie z roku 1980. Všetky eh, členské štáty už eh, podpísali vyhlásenie z roku 1989, čo sa týka plnenia princípov tento vyhlásení, ale chcem nadviazať na niektoré ďalšie vyjadrenia súvisiace s tým, ako presadovať normy a štandardy na základe využitia iných nástrojov ILO v obchodných dohodách. Okrem iného, a toto už Európska únia robí vďaka agende dôstojnej práce a je tu veľká miera konkrétnosti aj medzi ILO a EU Existuje 8 základných eh, dohovorov ILO, e ktoré vytvárajú eh, základ, základné princípy. Táto agenda dôstojnej práce analizuje okolnosti a umožňuje krajine na sektorálnej úrovni a riešiť nedostatky. A toto sa môže zapracovať aj do obchodnej dohody, aby sa pozornosť sústredila práve na tie sektory, kde sú nedostatky, napríklad čo sa týka konkrétnej oblasti alebo zlepšenie a výsledkov. Myslím, že sa tým otvárajú aj dvere pre mechanizmy spolupráce. Keď sa pozeráme na dohodu Sever-Sever, mala by tá byť príležitosť e, aplikovať najlepšie postupy z oboch regiónov, využiť mechanizmy, ktoré sú k dispozícii na spoluprácu, tak aby sa zabezpečila výmena najlepších postupov, aby prebiehal dialog medzi občianskou spoločnosťou, aby sa zlepšili celkové obchodné štandardy, čo sa týka Dopadové štúdie. Myslím, že je mýtus, že sa dopadová štúdia bude vykonávať vopred. Je to predsa iba vo fáze hypotézy. Ďalšia možnosť je pravidelná analýza ex ante potom nejakým spôsobom predvídať dopady a snažiť sa pripraviť na ich riešenie. Myslím si, že toto by eh, bolo efektívnejším spôsobom eh, využívania monitorovacích mechanizmov. Ďalej, eh, ďalšia otázka tá týkala niektorých príkladov toho, kedy došlo k zlepšeniu štandardov. Spomenula som už tri z nich. Jeden sa týka toho, čo sme skonštatovali v našej štúdii, a síce podmienky pred ratifikáciou, kde krajiny zaviedli legislatívu, ktorá mala zlepšiť ich štandardy v dôsledku obchodnej dohody. A toto je prípad vo Bahrane a Mexiku, ale taktiež sme vykonali isté štúdie a došlo k výraznému úspechu v dohode medzi USA a Kambodžou. E, prosím, prečítajte si konkrétnejšie informácie v našej štúdii, čo sa týka koherentnosti. Myslím si, že je tu koherentnosť medzi nástrojmi ILO, ale ja som sa snažila vo svojej prezentácii poukázať na to, že čo sa týka koherentnosti v obchodných dohodách, je, že ak je možnosť vybrať si spomedzi nástrojov ILO, je to často veľmi zložité z hľadiska monitorovania plnenia týchto dohod. Iba preto, ehm, že to vyzerá dobre, by sa to nemalo uvádzať dohode. Dosť často sa to potom bude sledovať, čo sa to implementuje naozaj v praxi. E, tiež sa bude veľmi ťažko monitorovať celý proces, takže musíme pozrieť zvážiť znenie, ktoré zapracujeme do dohody. Ďakujeme. Áno, to je veľmi dôležitá rada. A teraz Ignácio, nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že viacero z vás e, sa mňa obrátilo s dosť negatívnymi um, pripomienkami, teda ak dovolíte, nebudem reagovať na tieto negatívne vyjadrenia a snažím sa odpovedať na čo najviac otázok, ktoré mi boli adresované. Uh, e, rozdelil by som svoje odpovede na štyri kategórie výhody, to je typ, ďalej rizika, štúdie a otázka kapitoly o aspektoch ochrany práce. Ešte predtým však, ak dovolíte jedno eh, vyjasnenie, tieto rokovania eh, prebiehajú eh, medzi rovnými. Európska únia nemá dôvod cítiť sa menej cenná v týchto rokovaniach. Toto nie sú rokovania, v ktorých USA budú vnúcovať svoje modely Európskej únii. A taktiež to nie sú rokovania, v ktorých Európska únia by chcela vnúcovať svoje modely USA. Táto dohoda bude musieť fungovať na základe porozumenia oboch strán, že oba demokratické systémy budú mm, sa musieť cítiť plne rešpektované vo svojich hodnotách a v tých oblastiach, kde sú rozdiely medzi našimi systémami, pretože tam došlo k inému vývoju spoločnosti a demokracie. Tieto rozhodnutia budú ďalej platné. Budeme sa snažiť práve v tých oblastiach, kde naše hodnoty Ehm, sú rovnaké, ehm, využívať čo najviac potenciál, ale čo sa týka regulačných režimov a ich rozdielnosti, to sa dosť často ehm, bude viac kompatibilizovať. Vieme, že ak sa toto nebude dodržiavať, tak sa nebude ratifikovať ani celá dohoda. V žiadnom prípade nechceme znižovať naše štandardy eh, ochrany ani práce, ani životného prostredia. Teda nie je tu nejaká rivalita medzi prácou a životným prostredím, budú tu veľmi silné kapitoly pre oba tieto sektory a nebudeme ochotní nejakým spôsobom ustupovať v našich hodnotách. Niektorí z vás vyjadrili istú mieru skepticizmu o tom, či táto dohoda by naozaj bola pozitívna pre malé stredné podniky, či naozaj by dokázala priniesť konkrétne zisky výhody v regulačnej sfére. Nebudem tu zachádzať do veľkých podrobností, ale ak dovolíte, spomenul by som niektoré príklady. Ak sa pozrieme na malú firmu v Európe, ktorá e, vyrába generické lieky alebo nejaké zdravotnícke zaradenia, a tu hovoríme o sektoroch, kde malé stredné podniky sú veľmi významné na to, aby mohli vyvážať do USA, musia byť vystavení previerkám zo strany Food and Drug Administration v USA, aj keď už absolvovali previerku e, príslušných orgánov členského štátu EÚ. Ak chcú vyvážať napríklad belgické jablka do USA, musia absolvovať veľmi zložitý proces, ktorý niekedy trvá 5 až 6 rokov na to, aby firma získala povolenie vyvážať. Toto sú jednoducho platné pravidla nášho regulačného režimu, ktoré eh, nejako nesúvisia s mierou ochrany. Jednoducho to s tým, že eh, naše regulácie sú nastavené na naše potreby a my sa snažíme ich eh, implementovať tak, aby to nevytváralo príliš veľkú administratívnu záťaž. A čo sa týka spochybňovania miery ochrany, to rozhodne nechceme pripustiť. V tomto sme boli veľmi jednoznační. Možno sa nám podarí pomenovať eh, niektoré oblasti, v ktorých eh, sa nám podarí predísť eh, zdvojenému úsiliu regulačných orgánov, ale v žiadnom prípade nechceme nejakým spôsobom ohroziť uplatňovanie nariadenia REACH. Viem, že niektorí z vás chcú presvedčiť USA, aby tiež prijali rovnaké pravidlá, ako sú v REACH. To by bolo samozrejme vynikajúce, ale tak ako my nechceme meniť našu mieru ochrany, nemôžeme predsa vnúcovať našim partnerom, aby prijali naše pravidlá. Teda, keď sa pozeráme na výrobný sektor, vidíme tam e, prínos zniženia miery e, colných, e, colných sadzieb. Taktiež sa tým zniží miera potreby regulácie. To sú možné sektory, ktoré môžu priniesť veľké výhody, keď sa zvýši možnosť vývozu týchto výrobných produktov eh, z Európskej únie do USA, ale aj naopak z USA do EÚ. Toto je situácia prospešná pre obe strany. Teda, v čom spočívajú rizika? Už sú oblasti, v ktorých sú vyjadrené obavy, že tam nebude možné dosiahnuť dohodu a že sa tam bude vytvárať riziko Európskeho sociálneho modelu, modelu verejnej služby. Toto poviem naozaj veľmi jasne. E, my sa nechceme nejakým spôsobom zavezovať k liberalizácii akýchkoľvek verejných služieb. E, zaviedli sme e, výhrady do našich dohôd, čo sa týka pozitívnych alebo negatívnych zoznamov. Je to v právomoci demokraticky zvolenej vlády rozhodnúť, že ak je služba poskytovaná verejným sektorom, ak sa v budúcnosti rozhodnú pardon, ak je poskytovaná v súkromnom sektore, ak sa rozhodne demokratická vláda vniesť ju do verejného sektora, bude to možné, nebude to nejakým spôsobom v rozpore s um, pravidlami uh, VTO, teda nejakým spôsobom to nebude mať vplyv na uh, služby verejného sektora. Viem, že nie všetci ešte ste uh, si celkom myslí, či to naozaj tak bude. Ja veľmi ochotne vás budem o tom ubezpečovať aj naďalej. V každom prípade chceme prenechať všetky tie pravomoci eh, demokraticky zvoleným vládam, aby sami určovali charakter svojich verejných služieb, ak eh, je konkrétna služba poskytovaná v súkromnom sektore a mala by sa presunúť do verejného sektora, je to v pravomoci vlády daného štátu. Eh, čo sa týka verejného obstarávania. Americké firmy sa môžu zúčastňovať procesu verejného obstarávania v Európe bez akékoľvek diskriminácie. Žiaľ, to neplatí pre európske firmy v USA, ktoré sa ne, nemôžu zúčastňovať vládneho verejného obstarávania v USA. A čím súvisia obavy e, niektorých zástupcov odborových hnutí aj vo vašom výbore? Viem, že to boli veľmi zložité rokovania, e, keď sa hovorilo o smernici o verejnom obstarávaní. A ja som e, sa zúčastňovala týchto rokovaní. By sme sa zaviazali, že sociálne a ekologické kritéria sa budú využívať e, v procese verejného obstarávania. Tým nechceme nejako ohroziť rokovania, ktoré prebiehajú z USA. A znenie, ktoré sme predložili USA v kapitole o verejnom obstarávaní, sú konkrétne e, znenia, ktoré sú priamo prevzaté z našej smernice o verejnom obstarávaní. Ďalej, čo sa týka otázky um, systému ESTS o urovnaní sporov medzi investormi a štátom, ja do tohto nechcem zachádzať eh, príliš podrobne, pretože komisia nedlho zverejní e, svoje závery v tejto oblasti. Taktiež eh, Bernd Lange mi dáva povolenie, že nemusím hovoriť o ISDS, e takže v budúcnosti veľmi rád prídem a porozprávam vám konkrétnejšie bližšie tieto veci. Ďalej, čo sa týka štúdií Už sa vykonalo mnoho štúdií o možných dopadoch TTIP, aj keď e, zatiaľ sú to štúdie iba o možných dopadoch, pretože zatiaľ sa e, dohoda nevyrokovala e, v konečnom znení. Väčšina z týchto štúdií dokazuje rozličnú mieru výhod a to nie je veľmi odlišné od štúdie, ktorá bola spojená s dopadovou štúdiou Európskej komisie a síce zhruba by malo dôjsť navýšeniu HDP eh, o 0,5 na rok. O 10 rokov, pretože na to, aby sme mohli plne vyhodnotiť dopady na ekonomiku o 10 rokov, dopad na rok bude 0,5. To neznamená, že sa to potom um, rozdelí desiatimi a bude to 0,05, to nie. E, niektorí je to takto um, tvrdia, ale nie je to pravda. Dopady budú. Trvať istý čas e, nebude možné ich vyhodnotiť okamžite a preto e, tvrdíme, že tento dopad sa prijaví zhruba po 10 rokoch. My Vlastne sme v našich štúdiách vždy boli veľmi opatrní, nechceme tam uvádzať konkrétne čísla o tom, ako sa prejaví na počte pracovných miest, koľko pracovných miest vznikne vďaka tejto dohode. Um, úprimne povedané, veľmi ťažko uh, sa predkladajú nejaké presné um, vyhliadky. V každom prípade v tejto chvíli uh, údaje naznačujú, že 5 miliónov pracovných miest v Európskej únii by uh, teraz závisí od obchodu z USA a teda logicky, ak sa výrazne rozšíri obchod z USA, malo by to viesť k vytvoreniu ďalších pracovných miest. Koľko ich bude, to e, presne nevieme v tejto chvíli odhadnúť. A preto súhlasím, že je užitočné nielen pozerať sa na štúdie o možných vyhliadkach, ale taktiež e, vyhodnotiť už e, vyrokované ratifikované dohody. Nechcem tu zachádzať e, do témy nafta, to je skôr vaša e, parketa. Kolegyňa, vy ste poukázali na e, rozdiely medzi podmienkami dohody medzi USA a Mexikom, pričom tam sú aspekty výrazne odlišné od dohody medzi EU a USA. A v každom prípade dohoda, ktorú nedávno Európska únia uzavrela a ktorá vychádza z rozsiahlého prístupu k rokovaniu voľnom obchode, je to dohoda s Južnou Kóreou, ja si spomínam, keď sme rokovali o tejto dohode a keď sme prišli prezentovať ju pred Európsky parlament, bolo mnoho otáznikov, ktoré súviseli s dopadmi na európsky výrobný sektor, a ďalej dopadmi na automobilový priemysel, že e, tým výrazne získa Kórea na úkor Európskej únie. Aká je situácia teraz, tri roky po tom, čo dohoda bola uzavretá? došlo k výraznému nárastu vývozu z Európskej únie do Kóreji z rôznych dôvodov. Samozrejme, nie je to len vďaka dohode. To znamenali sme teraz prebytok v našom bilaterálnom obchode s Koreou. Teda e, toto je príklad dohody, ktorá priniesla pozitívne výsledky pre Európu. A nie je dôvod e, predpokladať, že sa nám nepodarí vyrokovať e, vyváženú dohodu z USA, ktorá tiež prinesie e, želené výsledky. A čo sa týka kapitoly o um, pracovnoprávnych záležitostiach, my netvrdíme, že to, čo sme odsúhlasili na úrovni SETA, že je e, konečné a záverečné. V každom prípade v tejto dohode z USA je a priestor veci zlepšovať. Chceme využiť tie najlepšie prvky z oboch systémov Nemyslím si, že by sme to mali príliš zjednodušovať eh, v otázke eh, sledovania plnenia. Všetko to, čo je v prípade Sveta aj Korei, eh, je právne záväzným prvkom legislatívy ďalej, čo sa týka toho, čo bude predmetom arbitráže na úrovni nezávislého expertného panela. Toto bude podrobené dohode. Avšak na rozdiel od iných kapitol Obchodné sankcie nie sú nástrojom na plnenie, keďže plnenie súvisí s tlakom verejnej mienky, e, pretože výrazným prvkom našich postupov je osveta, informovanosť. Chceme všetky poznatky, ktoré e, sú získané a ktoré e, dokazujú, že došlo k porušeniu pravidiel ochrany životného prostredia alebo pracovnoprávnych aspektov, že sa o nich bude informovať. Je pravda, že USA E, teoreticky má obchodné sankcie, keď sa nikdy v praxi neužívali. A v priebehu 8 rokov až teraz sa prvýkrát dostávame do fázy arbitráže a ukazuje sa, že spory o právach pracujúcich v USA sa filtrujú a len keď sa dokáže, že došlo k porušeniu e, zásad ILO, a ak to má negatívny dopad na obchod, iba vtedy sa to stáva predmetom mechanizmu riešenia sporov. Na základe iných prístupov e, sa uprednostňoval faktor porušenia princípov ILO a nezohľadňoval sa vplyv na obchod. Toto je jeden z príkladov opäť, e, ktorý sa ukazuje na dohode s Kóreou. E, aj v nej je kapitola o pracovných právach. Napríklad v prípade Korej je tam eh, eh, otázka, ktorá sa týka nedostatku eh, odborových práv vo verejnom sektore. O tomto sme otvorene hovorili s našimi korejskými partnermi Veľmi ťažko sa prejavuje eh, negatívny dopad eh, na obchod eh, v takejto súvislosti, pretože sa to dosť ťažko dá merať. Teda zrejme aj v rokovanie z USA to budú dosť ťažké chvíle. Mm, myslím si však, že by sme to nemali príliš zjednodušovať. Nemôžeme jednoducho povedať, že americké dohody sa dajú um, ehm, vynútenie plniť a európske nie. E, to je jednoduché a nesprávne tvrdenie. Ďakujeme pekne. Uh, Takže hovorili ste o tom, že ste predložili USA uh, stanovisko týkajúce sa pracovných práv. Vyjadrila sa k tomu nejak americká strana a máte dojem, že USA skutočne sú ochotné o tom rokovať? Po druhé, Zmenili ste, že pripravujete návrh kapitoly o udržateľnosti. Kto na tom pracuje? Pokiaľ sa nemýlim, je tam poradná skupina, ktorá by mala vydávať alebo poskytovať poradenstvo komisii a samozrejme taktiež Medzinárodná organizácia práce, pokiaľ je o to požiadaná, tak taktiež poskytuje poradenstvo. A Európsky parlament má taktiež určitú skúsenosť predovšetkým s takýmito kapitolami udržateľnosti, takže prebieha diskusia s nejakými poradnými orgánmi v tejto súvislosti, alebo kto pracuje na tejto kapitole? Ďakujem, že mi dávate túto otázku, pretože už tu niečo podobné zaznelo, zabudol som na to odpovedať. nedali, pýtali ste sa ma, či sme dali prioritu tejto otázke. Ako ste správne povedali, že my sme, áno, poskytli americkej strane detailné stanovisko, ktoré hovorí taktiež detailne o kapitole udržateľnosti, vrátane oblasti práce a životného prostredia. Veľmi sa to intenzívne diskutovalo s Američanmi a taktiež nám predložili svoje detailné vyjadrenia. Oni nám vysvetlili, že svoj prístup, že ho ešte nemajú v písomnej podobe. A toto je možno jedna z najkontroverznejších otázok v kontexte transoceánskeho e, rokovania. Takže tu sme chceli vedieť, či USA bude, e, budú schopné nám predložiť e, reakciu na náš návrh. A kto pracuje na tomto texte, tak momentálne tam pracujú príslušné oddelenia komisie, nie len Trade, ale aj Environment a Employment pretože všetky tieto oddelenia, teda tých, ich sa to všetkých týka. Máme taktiež poradnú skupinu. Dostali sme aj spätnú väzbu od jej členov ohľadom základu tohto textu. Takže až budeme mať hotový ten text, tak ho prepošleme členským štátom aj Európskemu parlamentu. Máme na to štandardný proces. Taktiež tam budeme diskutovať s monitorovacou skupinou e, výboru INTA, tak aby sa všetci mohli vyjadriť tomuto dokumentu predtým, než ho predložíme Spojeným štátom. No a potom, až im ho predložíme, tak bude prístupné verejnosti. bude si ho môcť prečítať na internete každý. A tí, tí z vás, ktorých to predovšetkým zaujíma, tak tým poviem, že nie je len oceta, ale, ale tento dokument CETA už je tiež e, verejne prístupný. A môžete sa vyjadrovať CETA nie je menej e, záväzný než dohoda s Koreou. Ďakujem za otázky i odpovede. Je veľmi ťažké zhrnúť túto diskusiu, ktorá tu prebehla. Avšak je jasné, že e, systém riešenia sporov medzi štátom a investorom SDS, to je jedným takým sporným bodom, potom tu máme verejné služby, tretím bodom je to, či to povedie k vytvoreniu nových pracovných miest a štvrtým sporným bodom je, že aké konkrétne pracovné miesta to budú. Takže tieto otázky budeme musieť ešte poriešiť v budúcnosti a taktiež ešte, sa, ešte viesť dialog s vami všetkými účastníkmi panelu. Niektorí z vás ste sa chceli ešte vyjadriť, ale budete mať príležitosť, toto bolo prvé veľké vypočutie v rámci výboru EMPL. Určite sa k tomu ešte v budúcnosti vrátime a prebehne potom prebehnú intenzívne práce v súvislosti s týmito otázkami a s dohodou TTIP. Som veľmi rada, že všetci ste tu sedeli, čakali ste na odpovede na položené otázky a ďakujem za všetky prednesené fakty a čísla, ktoré už máte k dispozícii. No a teraz vás čakajú nové výzvy, na ktorých budete musieť pracovať. Potom môžete prísť späť k nám do parlamentu a predložiť nám tieto výsledky a čísla. Ďakujem vám. A bohužiaľ už, mi, už som nejaká zachrypnutá, takže vám iba poďakujem. Už nebudem hovoriť ďalej. Ďakujem.